ste dostali predsedkynia pracovnej skupiny E, ktorá je spravodajkyňou, pokiaľ ide o tento nástroj potravinovej pomoci, pani Štriftler je na pozorovateľskej misii v Turecku, takže pán Berman sa ujme slova a predstaví nám odporúčania pracovnej skupiny E. Takže pán Berman, máte slovo. Merci, Ďakujem pekne, pani predsednička vo vašej predošlej teda vidím vás veľmi zle. Pracovná skupina E, hovorím v zmene pani Strifa, sa stretla 23. februára, aby diskutovala o štvrtej sérii opatrenia navrhnutých komisiou v rámci potravinových nástrojov a komora, komory Tanzania, e, Zambia, to sú teda oblasti, na ktoré sme sa sústredili a Eh, pracovali sme v konštruktívnom duchu. Ďakujeme komisii za informácie, ktoré nám poskytla. Chceme ale pripomenúť, že pracovná skupina nemôže analyzovať dokumenty len tie, ktoré podliehajú komitologickému postupu a teda ľutujeme, že niektoré základné prvky chýbajú alebo nie sú jasne vysvetlené na, na príslušnej úrovni. Preto e, vyzývame komisiu, aby predložila na komitológiu komplexné a presné dokumenty. Pokiaľ ide o Tanzániu, Togo a komory, tak komisia rešpektovala odporúčania, pokiaľ ide o tretiu sériu nástrojov z novembra a snažili sme sa lepšie prepojiť e, kroky a ciele v rámci e, potravinových nástrojov, ale pokiaľ ide o komory, pracovná skupina si myslí, že toto prepojenie, teda prepojenie potravinových nástrojov, nie je dostatočne preukázané pokiaľ ide o akčný plán. Program sa sústreďuje predovšetkým na cieľ stabilizácie v ekonomickej oblasti a reformy e, riadenia verejných financií. A je veľmi ťažko posúdiť, či program prospeje napríklad poľnohospodárskému sektoru, keďže tu nie sú dostatočné informácie v akčnom pláne. To isté platí pre vyplacanie, nie je to prepojené s, potravina, s poľnohospodárským sektorom alebo s, po, s potravinovou bezpečnosťou. A je ťažké zabezpečiť, aby program reagoval na ciele potravinových nástrojov. Napriek vysvetleniam komisia e, ešte stále prebiehajú rokovania s komorskou vládou a pracovná skupina si myslí, že takéto základné prvky, ako ide o monitorovacie kritéria vyplácania, by mali byť e, dostatočne pokryté v akčnom pláne. Pracovná skupina si teda myslí, že akčný plán komory je príliš vágný, že tu chýbajú e, presné informácie a teda je ťažké posúdiť, či program splňa ciele a pokrýva opatrenia tak, ako sú definované potravinovými nástrojmi. Za takýchto podmienok sme teda pripravili návrh záverov, kde odporúčame prijatie návrhu uznesenia, ktorý preberá základné prvky. Tento návrh uznesenia E, žiada komisiu, aby revidovala svoj akčný plán pre komory preto, aby lepšie reagoval na ciele, ktoré sú pokryté v potravinových nástrojoch. A je jasné, že akákoľvek bude reakcia komisie na naše návrhy v našich záveroch a v návrhu uznesenia, náš výbor čaká, že revízia akčného plánu sa urobí v rámci formálneho procesu komitológie. Kým to tak nebude, tak môžeme len poradiť našim kolegom, aby prijali návrh uznesenia, ktorý pracovná skupina pripravila a ktorý ste dostali. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem. Slovo majú teraz členovia výboru. Chce niekto uh, povedať nejaký komentár? Áno, pán Berman. Ako člen by som chcel doplniť, že sa mi zdá, že keď hovoríme o potravinovom nástroji, tak je zvláštne, že sa používajú peniaze určené na tieto ciele a že tieto peniaze sa používajú na podporu rozpočtu, ktorý je príliš všeobecný a vágný. Zdá sa mi, že toto naozaj nie je to, čo bolo treba urobiť. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsedníčka. Slovo má komisia. Uh, ďakujem pani predsedníčka, ďakujem pekne pánovi Bermanovi za jeho sympatické slova, pokiaľ ide o spoluprácu s komisiou počas stretnutia skupiny. Dovolte mi niekoľko slov k procedurálnym otázkam. Ďalší kolegovia sa potom môžu vyjadriť k detailnejším otázkam. Poprvé, my sa snažíme vyhovieť parlamentu. My keď prídeme s nejakým návrhom, tak sa vždy snažíme do čo možno najvyššej eh, miery eh, urobiť výmenu informácií s touto pracovnou skupinou a snažíme sa teda vyhovieť vašim požiadavkám, vyriešiť nedoriešené otázky v tomto kolegiálnom priateľskom rámci. To je prvá vec. Druhá vec, ja si myslím, že v tomto kontexte je dôležité, aby sme informácie a názory si vymieniali čo možno najrychlejšie v útorok teda minulý týždeň prebehli určité diskusie vo vašej pracovnej skupine. My sme vám zaslali písomne naše vyjadrenia v piatok do poludnia. A parlament takúto výmenu informácií bohužiaľ považuje za nepostačujúcu, tak to aspoň teda mne z toho vyplynulo. Takže ja dúfam, že sa nám podarí e, zachovať úzkú spoluprácu v takomto systéme. Ja teda pevne verím, že sme reagovali dostatočne rýchlo na úvodnú výmenu informácií a názorov do 23. marca. Budeme mať ešte možnosť to doriešiť medzi komisiou a týmto výborom. Ak by tu ešte boli nejaké veci, problémy s tým návrhom, do tohto spomínaného termínu nám môže predsedníčka výboru zaslať list nám ako komisii, aby sme to doriešili. Takže áno, my sa snažíme vyhovieť vašim požiadavkám. Študujeme veľmi pozorne pozmaňovacie návrhy, aby sme mohli pozmaniť nás, náš dokument. A teraz možno odovzdám slovo kolegom, aby sa venovali iným otázkam. Sergio, nech sa páči. Thank you. Thank you, chair. Ďakujem. Dovolte mi, aby som vám povedal niekoľko slov. Na úvod teda poďakujem pracovnej skupine za túto možnosť spojiť sa uh, už v novembri. A samozrejme, že na základe vašich poznámok, pripomienok sme sa snažili vylepšiť uh, finančnú dohodu z Malawi. Takže naozaj Ďakujeme za všetky vaše poznámky. My sa snažíme zaktivizovať našu delegáciu priamo v teréne, tak aby sme riešili nedostatky, ktoré ten dokument zatiaľ vykazuje. Nástroj, potravinový nástroj by mal fungovať čo možno najrychlejšie, mal by byť čo možno najpromptnejší, takže nechceme to celé eh, nejako zdržovať, zdržovať ale urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme zlepšili ten dokument. Berman. Pán Berman. Maličká otázka, ak dovolíte. Ku komorám. Je to niekoľko miliónov eur, nie je to nejaká nehorázna suma, o ktorú by tu išlo, ale Mňa by zaujímalo, prečo sa prostriedky vyčlenené na potravinovú pomoc využívajú na takéto všeobecnejšie rozpočtové potreby. Prečo vôbec prostriedky v rámci food facility sa využívajú na iné účely? Ďakujem pekne. Už sme v novembri povedali, a zopakovali sme to aj minulý týždeň, že GBS, teda podpora všeobecného rozpočtu, že túto rada aj parlament podporujú vzhľadom na potrebu kompenzovať nedostatky v príjmovej stránke rozpočtov. A v prípade komor sme sa rozhodli, že takto uplatníme, že poskytneme financie do rozpočtov týchto krajín vzhľadom na krízu v cenách polnohospodárskych produktov. Toto bolo súčasťou našej stratégie s komorami. A teraz, aspoň to vyplynulo z našich diskusí s vašou pracovnou skupinou, že chceme vypracovať nejaké indikátory, aby sme zhodnotili, do akej miery sa tieto prostriedky efektívne využívajú. Takže my sa snažíme toto riešiť čo možno najrychlejšie a informovať vás, chcem vás teda informovať o tom, aké, aké návrhy, aké alternatívne návrhy by sme mohli uplatniť. Ďakujem. Sú nejaké ďalšie žiadosti o slovo? Ďalší rečník. You, Ďakujem, pani predsednička. Ja som z DGDV Európskej komisie. Dovolte mi, aby som sa vyjadril so pár slovami k tomu, čo povedali kolegovia z DG EITKO. V čase, keď Rada a parlament dostali návrh k Food Facility, tak už tedy sa tam uvádzalo, že chceme na, komore, na komorách e, podporovať e, všeobecný rozpočet. Vychádzali sme z toho, že toto by bola najefektívnejšia metodika implementácie za daných okolností v danom čase, vzhľadom na to, že tá suma pre danú krajinu bola relatívne nízka a vzhľadom na tie ďalšie alternatívy, ktoré predložili medzinárodné organizácie v tom čase, e, sme si mysleli, že to bude najefektívnejší, najúčinnejší spôsob využitia prostriedkov v prípade tejto konkrétnej krajiny. Ďakujem. Merci. Ďakujem. Vieme, že termín pre e, demokratickú kontrolu je veľmi krátky, tak ak chceme prijať e, uznesenie, tak musíme e, začať dnes, aby to prešlo do plenárky na budúci, týž... budúci týždeň. Takže je tu návrh uznesenia. Pán Berman, možno, že vy by ste chceli nám predstaviť tento návrh a predložiť ho na hlasovanie potom následne? Počuli sme teda, že sú tu určité ťažkosti v našej pracovnej skupine E, ktorá pripravila tento návrh uznesenia a teda e, nezhodli sme sa. Teda príjmate toto uznesenie? Áno, pán Berman. Prepačte, pani predsedníčka, ale ja nie som presvedčený odpoveďou komisie. Je sme trošku povrchní a e, takáto stručná diskusia k téme, ktorá je taká vážna, aspoň teda pre komory, e, nie som presvedčený odpovediami, ktoré som dostal. Mm, takto sa rozpočtové prostriedky nedostanú na vidiecký rozvoj a navršenie poľnohospodárskej produkcie na komorách sa neuskutoční. Ehm, môžeme teda sa zhodnúť, schváliť závery, tak ako boli navrhnuté pracovnou skupinou, aby sme e, manifestovali to, že nesúhlasíme s podporou, s rozpočtovou podporou pre komory, pokiaľ ide o food facilities. V poriadku, takže je to prijaté. Tí, ktorí hlasujú za uznesenie, zdvihnite ruky. Pán Görens, chcete sa prihlásiť o slovo? Áno, mám pocit, že komisia chcela ešte reagovať. Boli tam viaceré žiadosti o slovo. Predpokladám, že išlo o rozhodnutie, ktoré sa týka záverov. Ak je to tak, tak e, rád by som si vypočul tie vysvetlenia komisie. Áno, dám im slovo, ale ja chcem zdôrazniť to, že nemáme čas čakať na ostatné dokumenty, pretože sme viazaní um, Komisia, chcete nám ešte niečo povedať, čo ste nám ešte nepovedali? E, niečo v súvislosti s vysvetleniami, pretože takto by sme prerušili e, proces hlasovania. Musí to byť teda niečo veľmi dôležité. You, ďakujem, pani predsednička, ďakujem pekne, že ste mi znova udelili slovo. Už som povedal, že sa snažíme viesť dialog. Myslíme si, že Európsky parlament e, naozaj je nespokojný s našimi aktivitami, takže sme to mali stiahnuť a navrhnúť niečo nové, čo vyhovie vašim požiadavkám. A my sme ochotní to spraviť. Zdôrazňujem, že vo formálnych postupoch a ešte raz dôrazne vo formálnych postupoch. Hlasovanie proti návrhu komisie pokrýva všetky opatrenia v rámci Food Facility. Samozrejme, že ten rozpočet je oveľa širší než len komory. Je tam viacero aktivít než len komory. Aby som bol nerad, keby to celé teraz padlo eh, vzhľadom na názorové rozdiely, eh, pokiaľ ide o jeden jediný krok, o jednu jedinú aktivitu. Takže to by vlastne celý ten balíček e, zrušilo. Takže môžeme samozrejme naše návrhy stiahnuť, môžeme prísť alternatívnym návrhom, ktorá e, teda bude navrhneme iné využitie prostriedkov pre komory, alebo úplne iné využitie. Myslím si, že takto preukážeme našu ochotu vypočuť si vás na, váš názor a vyhovieť mu. Neviem, či vám to vyhovuje. My veľmi chceme spolupracovať s výborom DV na týchto otázkach. A samozrejme, že chápem, že pán Berman nie je spokojný s tými odpovediami a ja veľmi rád budem naďalej na tomto základe pracovať. Pán Görens. Áno, v takomto prípade si myslím, že po týchto vysvetleniach komisia, ktoré boli užitočné, ak som to správne pochopil, tak stiahujú tie komory a necháme prejsť eh, ten zvyšok z môjho pohľadu by toto bolo priateľné. Pán Berman, e, pani predsednička, máme tu deadline, teda termín, lehotu, cieľovú, cieľový dátum. E, ak komisia je pripravená zmeniť návrh pre komory a ostatné krajiny, tak my nebudeme to blokovať pre ostatné krajiny. Tam, kde sa e, dá teda pracovať, sú práve tieto komory. Mohli by sme trošku zmeniť tieto cieľové dátumy? Ten, ten deadline je pre nás záväzný, takže navrhnem na hlasovanie e, to uznesenie. Zdá sa mi, že komisia môže stiahnuť e, ten fish, alebo teda dokumentáciu, ktorá sa týka komor. Pán Görenc? Ja som to nepochopil. Ak príjmeme dnes rozhodnutie, myslím, že to je návrh komisie, aby sme komory z toho vyňali. Takže navrhujem, aby sme hlasovali o tomto, teda uznesenie mínus komory a potom budeme mať čas, aby sme prehlbili túto tému a uspokojili všetkých, ktorí majú ešte v tejto súvislosti nejaké otázky. Myslím, že tu máme problém s časovým termínom a musíme to proste vyriešiť. Nemáme čas e, prispôsobiť našu reakciu. Je to uznesenie alebo nie uznesenie? Berman. Pán Berman. Euh, Myslím, že nemôžeme hlasovať o tomto uznesení vyberúc všetko, čo sa týka komor, pretože komory sa tu spomínajú aspoň 5 krát. Takže musíme sa skôr po tomto stretnutí pozrieť na to, čo by sme mohli urobiť a rozhodnúť zajtra ráno na stretnutí koordinátorov. Nie? Neviem, či je to možné. No, moi, ça me, ça me de des... Je mi ľúto, že musíme príjmať takéto rozhodnutia. Zdá sa mi, že ak dnes nerozhodneme, hovoríme, hovorí pani predsednička, tak, tak jediná cesta by bolo nejaké mimoriadne stretnutie v Štrásburgu. Pani Sargantini? Ďakujem, pani predsednička. Trošku som zmetená. V polovici hlasovania zrazu príde nejaký ústny pozmeňovací návrh zo strany komisie. Ja by som povedala, hlasujme ďalej. A ak nám to umožní pozmeniť ten návrh pred plénom, tak o tom môžeme hovoriť, ale takto sa nepohneme vpred, ak komisia príde s nejakým ústnym pozmeňovacím návrhom alebo stiahne text, ktorým sme sa zaobrali naozaj do hĺbky. Navrhujem, na hlasovanie, teda návrh uznesenia v súčasnej forme. Kto je za? Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Takže návrh je prijatý. Teraz sa dostávame k bodu číslo 13. Budeme teda hovoriť o bode 11 nášho pracovného programu. Ide o klinické pokusy v rozvojových krajinách. E, prejdeme k výmene názorov za prítomnosti odborníkov Minulý rok e, náš výbor si objednal štúdiu na túto tému. Viedlo to k výmene názorov už v danom čase a táto štúdia bola sprevádzaná niektorými odporúčaniami a ide teda o následnú diskusiu, ktorú dnes navrhujeme. Pre túto diskusie tu vítame pani Denbauer z, v, z nadácie VEMOS, pána Steva, Stefana Führinga z DG Sanko, pán Fergus Vini z agentúry pre liečiva a pána Romarisa z DG pre výskum. Pani Denboer, máte slovo na 10 minút. Um, Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za túto možnosť vystúpiť na tomto fóre a pohovoriť vám o krokoch, ktoré je možné prijať na úrovni EÚ na ochranu práv tých osôb, ktoré sa zúčastňujú klinických testov v rozvojových krajinách. Klinické testy, e, ich cieľom je vytvoriť nejaké nové liečivo a ide teda o testovanie týchto nových liečiv na osobách, na ľuďoch. Ja pracujem pre um, holandskú nadáciu, ktorá spolupracuje s organizáciami v Indii, v Latinskej Amerike a v Afrike. Naši partneri spomínaných regiónoch vyjadrujú určité obavy, pokiaľ ide o vykonávanie klinických testov čoraz viac v rozvojových krajinách. Najčastejšie vo východnej Európe, v Ázii, v Latinskej Amerike, ale aj v Južnej Afrike. Klinické testy v rozvojových krajinách čo to znamená? Znamená to, že sú to lieky pre lukratívne západné trhy. Nehovoríme tu o liekoch na choroby, ktoré by sa vyskytovali najmä v tých rozových krajinách, ako napríklad TBC, malária a tak ďalej. Pokiaľ ide o takéto liečiva, do ich vývoja sa zatiaľ veľmi neinvestuje na spomínanú maláriu a tak ďalej. Mimo EÚ a USA prebiehajú klinické testy. Dovolte mi, aby som vám povedala niečo o štatistikách. Toto sú štatistiky Európskej agentúry pre liečivá. Podľa krajín, kde dochádza ku klinickým testom, vo vzťahu k liekom, ktoré požiadali o povolenie vstupu na trh v Európskej únii. V roku 2005 20,3 pacientov sa zúčastňovalo klinických testov mimo EU a USA. V roku 2008 to už bolo 33,9 Ide o lieky určené pre trhy USA a EÚ. Takže išlo o krajiny rozvojového sveta, Eh, boli na zozname príjemcov oficiálnej zlovej pomoci. A podľa odhadov SOMO momentálne 18 tisíc, 24 tisíc klinických testov prebiehajú práve v krajinách s nízkymi príjmami, teda v rozvojových krajinách. Prečo dochádza k takémuto presunu klinických testov? Poprvé preto, lebo je to oveľa lacnejšie než u nás GlaxoSmithKline sa v minulosti viedilo v tom zmysle, že 200 miliónov dolárov ročne dokážu takýmto spôsobom ušetriť. Klinické testy stoja napríklad 30 tisíc dolárov na pacienta v USA a iba 3 tisíc dolárov v tzv. low-costových krajinách, nízkonákladových krajinách. Ďalej je to rýchlejšie v, v krajinách s nižšími príjmami, pretože sa skrátka ľahšie nachádzajú, pacienti, ktorí sa chcú zúčastniť klinických testov. Podľa správy McKinsey sa rýchlým náborom podarí urýchliť uvedenie produktu na trh a tým pádom zvýšiť obrad. A je to veľa jednoduchšie v týchto krajinách. Často sa aj nedodržiavajú e, etické štandardy toho typu, ako tu v Európskej únii, takže oveľa rýchlejšie je možné povoliť e, takéto klinické testy. Pacienti často nie sú riadne informovaní. a e, vlastne tí pacienti často neberú iné lieky, takže je jednoduchšie stanoviť účinky testovaného lieku. Takže z hľadiska francúzského priemyslu naozaj je len logické, že presúvajú klinické testovanie do týchto krajín. Samozrejme, že to, to sú to obrovské podnikateľské príležitosti. Dovolte mi, aby som poukázala na niekoľko sloganov, ktoré sa využívajú ktoré využívajú spoločnosti, ktoré robia pre farmaceutické spoločnosti takéto klinické testy. Napríklad e, objavte Rusko ako krajinu klinického výskumu. Pozrite sa na Indiu, tam naozaj sú miliardy dolárov, pokiaľ ide o klinický výskum. Takže to sú také príklady my teda veľmi úzko spolupracujeme s Indiou, zabrali sme sa toto situáciou v spolupráci e, s medzvládnymi organizáciami, mimovládnymi organizáciami a India podľa nich teraz upravuje e, svoju legislatívu v tom zmysle, že ju oslabuje, tak aby sa teraz viac klinických testov robilo práve v tejto krajine. Takže je to vnímané ako podnikateľská príležitosť a krajiny, vlády, ako napríklad tá indická, sa snažia prilákať farmaceutické firmy. A to nás naplňa obavami. Prečo? Poprvé, preto, lebo väčšina ľudí v rozvojových krajinách nemá prístup k zdravotnej starostlivosti, nemajú žiadne poistenie. A z toho vyplýva, že tieto osoby sa zúčastňujú klinických testov preto, lebo je to pre nich jediný spôsob, ako získať prístup k liečeniu ich choroby. My si nemyslíme, že majú na výber a tie štruktúry, ktoré majú chrániť účastníkov klinických testov, tieto štruktúry často nefungujú vôbec alebo náležite v rozvojových krajinách. Lekári by mali chrániť samozrejme práva svojich pacientov, ale sú tu v takom, takom konflikte záujmom, pretože ak poškodia pacienta, tak môžu zarobiť, alebo keď e, čoraz viac pacientov do technického sa zapoja, tak e, e, na tom zarobia, tak to, často ich neinformujú náležite o rizikách, ktoré to prináša. Toto vyplýva z prieskumov našich, paci- našich partnerských organizácií. Väčšina účastníkov klinických testov v Latinskej Amerike, to sú väčšinou pôvodné obyvateľstvo, Eh, sú to najchudobnejšie vrstvy, sú to často ľudia, ktorí sú negramotní, analfabeti a vôbec nemajú k dispozícii informácie na to, aby mohli urobiť eh, informované rozhodnutie a majú taký veľký vzťah dôvery voči svojmu lekárovi, takže urobia, čo im lekár nakáže. Potom nejaké také výbory alebo komisie, ktoré sa zaoberajú etikou, tie sú v západných krajinách súčasťou tej etickej štruktúry, pokiaľ ide o klinické testy, ale v rozvojových krajinách často takéto orgány neexistujú alebo riadne nefungujú. Napríklad v Latinskej Amerike sa uskutočnila štúdia v tomto zmysle a jej výsledok bol taký, že tieto krajiny skrátka nemajú vytvorené štruktúry na ochranu účastníkov klinických testov. Sú tu určité usmernenia na ochranu účastníkov klinických testov alebo klinického výskumu. Ide napríklad o Helsinské vyhlásenie, potom sú tu európske smernice, ktoré odkazujú presne na túto, na tú, na túto Helsinskú deklaráciu. E, zákony EÚ, legislatíva EÚ odkazuje na túto deklaráciu z Helsing ale tieto princípy sa často nedržiavajú v rozvojových krajinách. Indická organizácia zaoberajúca sa etickými princípami sa zaoberala liekmi, ktoré boli vyvážené do EÚ a testované v Indii a zistili napríklad, že napríklad liek, ktorý go, uh, bol, eh, bol testovaný v Indii. Išlo o liek na eh, liečenie rakoviny prsníka GlaxoSmith Klein. Eh, robili tento, tieto klinické testy a tieto lieky vôbec nie sú k dispozícii pre indických pacientov. Takže pacienti testujú tieto lieky, ale populácia v danej krajine si nemôže dovoliť nakúpiť takýto liek. Ďalším príkladom môže byť liek AstraZeneca, eh, ktorým sa liečia určité mm, duševné problémy a eh, tieto lieky niektoré boli zaradené do oblasti placebo alebo do kategórie placebo a skrátka oni nemohli tieto, tieto lieky testovať e, v Európskej únii alebo v USA, pretože tam to pravidlá neumožňujú, nepovolujú. Asi by som sa mala poponáhľať, čas sa mi míňa. E, dovolte mi teda povedať vám niečo o spolupráci s Európskym parlamentom a s komisiou. My často teda kladieme otázky komisii, e, kladieme otázky EMEA, a stretávame sa s expertami z tejto organizácie, ako aj z farmaceutického priemyslu. A máme tu aj štúdiu z minulého roka o klinických testoch v rozvojových krajinách. Tam sme vypracovali viacero odporúčaní, niektoré v rámci existujúceho legislatívneho rámca, niektoré si vyžadujú novú legislatívu. A myslíme si, že momentálny regulačný rámec, momentálna legislatíva, ktorá je v platnosti v Európe, že toto poskytne dostatok príležitostí, dostatok možností na ochranu práv účastníkov um, klinických testov v rozvojových krajinách. Napríklad podľa predpisov Európskej únie liek testovaný v klinických testoch v tretich krajinách na to, aby mohol byť uvedený na e, trh EÚ. Tento liek, alebo tieto klinické testy musia splňať princípy e, Helsinskej deklarácie, ale k tomu zatiaľ v mnohých krajinách nedochádza. Pracovná skupina EMEA sa zaoberá touto problematikou. My sa trošku obávame, že niektoré z tých kontroverzných otázok ako napríklad pokračovanie v liečbe po ukončení testov alebo e, skúšky e, zaoberajúce sa placebo efektom, že tieto veci sa nerealizujú náležitým spôsobom e, a teda, že pacienti nie sú dostatočne chránení e, v rozvojových krajinách. My máme už odpovednosť voči týmto ľuďom, voči týmto účastníkom klinických testov v rozvojových krajinách, takže musíme tejto zodpovednosti aj dostať. Ďakujem. Ďakujem. Vždy nás tlačí čas, takže sme vás museli prerušiť. Hovorí pani predsednička, pán uh, Sviny, máte slovo na 5 minút. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mein Name ist Stefan Führing. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Volám sa Štefan Führing, ja pracujem v generálnom riaditeľstve pre zdravie a spotrebiteľov a mojou špecializáciou sú klinické pokusy. Ja sa chcem poďakovať, že sme sa tejto téme začali venovať. Je to veľmi dôležité. My považujeme, my teda perieme túto tému veľmi vážne a myslíme si, že je dôležité urobiť verejné konzultácie v rámci impact assessmentu tak, to, my toto vlastne realizujeme teraz práve s ohľadom na smernicu o klinických pokusoch. My sme um, sa my sme diskutovali o úspechu, ktorý sa, ktorý sa uskutočnil a chcem povedať niekoľko vecí podľa nášho, našich vedomostí je nesprávne povedať, že klinické pokusy sa masovo prekladajú do rozvojových krajín od firiem, ktorí sú činné v Európe. Takže s, týmto, s touto výpovedou nie sme úplne um, uzrozumení. Tie čísla, ktoré máme my, tie hovoria o iných, a tie poskytujú teda iný obraz. tým, čo sa týka klinických pokusov, ktoré uh, boli zaslané Európskej agentúre že v roku 2005 až 2008 bolo 10 eh, klinických pokusov vykonaných v Ázii a 10 v Latinskej Amerike. Prakticky žiaden pokus neprišiel z Afriky. Nevieme, si, eh, neviem, či eh, to je správne, že či tá výpoveď, majority, že väčšina, väčšina klinických pokusov sa realizuje v rozvojových krajinách keď sa to hovorilo, že 18 tisíc až 24 tisíc klinických pokusov by sa malo e, zrealizovať v rozvojových krajinách. No už neviem, v Európe sa robí okolo 5500 pokusov za rok. Takže to je prvý, e, prvý bod. Takže nie je to masové prekladanie týchto klinických e, pokusov v rozvojových krajinách, priamešom ešte nie teraz. A teraz druhá vec, ktorú chcem povedať, je s ohľadom na správu klinické pokusy v rozvojových krajinách. Toto je výzva, ale myslím si, že je eh, nevhodné predpokladať, že by mali a priori klinické pokusy zlú kvalitu. Nevieme, určite tu sú nižšie ceny, možno tu je istý cenový dumping, ale určite to nie, je, nie sú prípady a priori. Musíme sa pridržiavať faktov a možno, že za chvíľu hneď budeme hovoriť o určitých inšpekciách. Za tretie, dôležité pre nás je, aby sme boli senzibilizovaní na túto tému, pretože je dôležité, to je mimoriadne dôležité, lebo klinické pokusy sa stávajú globálnejšie, čím viac, ďalej tým viac. Klinických pokusov sa robí v tretich krajinách, pre všetkých um, aj v chudobnejších krajinách z rôznych dôvodov, nielen preto, že by boli chud- e, lacnejšie, alebo že by to bolo Eh, rýchlejšie, ale aj z regulatórnych dôvodov, pretože práve aj eh, tretie krajiny si žiadajú, eh, že predtým, ako sa uvedie to, ktoré liečivo na ich trh, že sa musia u nich uskutočniť klinické pokusy, takže to treba tiež zohľadniť. A za štvrtý, posledný bod, ako som povedal, Samozrejme, tu sme si všetci vedomi tej skutočnosti, že musíme byť veľmi opatrní, musíme mm, sa zaobrať touto témy a, témou, ale uh, je potrebné stanoviť sa aj jurisdikciu, pretože ten najlepší bod, to najlepšie východisko, ktoré máme, to je um, uvedenie liečiva na trh v Európe, pretože v tomto momente uvedenia musia byť k dispozícii uh, výsledky z klinických pokusov, či na, u národnej alebo medzinárodnej agentúre. A pre nás je dôležité, aby sme v tomto bode, kde máme tento toto jurisdikčné prepojenie, aby sme skutočne v tomto bode veľmi dobre kontrolovali a podľa možností, aby sme využili inšpekčné nástroje a my sme veľmi radi, že práve Európska agentúra pre klinické pokusy tu urobila niekoľko pokusov a iniciatív. Ďakujem, pani predsednička. No. Ďakujem a slovo má pán sviny z DG pre liečiva. Máte čas na 5 minút. Ja, príjemné popoludne, volám sa pán Svíny, som riaditeľom pre eh, súlad eh, liečiv. Ďakujem za túto príležitosť, že môžem teda pred vás vystúpiť dnes eh, popoludní. Pokiaľ ide o klinické testy v tretich krajinách, verieme to veľmi vážne. Sledujeme pokrok a rozvoj za posledné roky. Bol tu progresívny náraz, takisto aj pokiaľ ide o počet inšpekcií v európskych krajinách a v severoamerických krajinách. E, zverejnili sa štatistické správy, pokiaľ ide o pokusy medzi rokmi 2005 až 2008 a aktualizujeme to o údaje e, z roku 2009 v nasledujúcom čase. Tiež sme vytvorili pracovnú skupinu eh, podľa nášho strategického plánu. To bolo zverejnené v roku 2008. Táto pracovná skupina je zložená zo zástupcov eh, vedeckého výboru, výboru pre eh, ľudské medikálne produkty a všetky produktové výbory sú tu e, taktiež zástupcovia pacientov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a podobne. Pripravujeme návrh e, dokumentu, aby sme objasnili štyri otázky a urobili praktické kroky pre kroky, ktoré agentúra má urobiť e, v kontrole nad fungovaním trhu a v projektoch, ktoré sa dejú v tretích krajinách. Ide o objasnenie praktických dopadov a uplatňovania etických eh, kódexov, pokiaľ ide o klinické testy napríklad, ako je zraniteľná populácia, eh, placebo, aktívne komparatívne analýzy a podobne. Po druhé, aby sme určili praktické kroky, ktoré sa musia urobiť, eh, usmernenia a poradenstvo tieto prvé dva kroky majú zabezpečiť, že ovplyvníme, ako sa klinické testy robia predtým, ako začnú, pretože e, predtým, ako sa privedú na trh e, tieto produkty, tak sa musia otestovať a my toto chceme pokryť. Čiže chceme vedieť, aký toto má vplyv. Po tretie, na čo sa budeme pozerať, e, je či sú tu trhové povolenia, či sú tu jasné usmernenia, či sa dodržiavajú etické normy, ako sa to v, praxi implementuje. Pozrieme sa na analýzu, inšpekcie, transparentnosť. Už sme zverejnili e, európske správy o analýzach, hodnotenia každého produktu a budeme sa snažiť informácie zlepšovať, hlavne pokiaľ ide o hodnotenie testov a súlad e, s GCP, etickými štandardmi. A chceme tiež zlepšiť e, budovanie kapacít a medzinárodnú spoluprácu. E, testy sa robia všade vo svete, asi tretina v Európe, tretina v Severnej e, Amerike a tretina vo zvyšku sveta. Ale v našich štatistikách tak len Máme tam iba 30 tisíc testovacích miest a nie je možné pokryť všetky tieto miesta testov. Dôležité je, aby miestne regulačné e, rámce a etické výbory fungovali e, správne, aby tu bola podpora regulátorov v rozličných krajinách a regióch, aby tu bola vzájomná podpora E, týchto organizácií v robení rozhodnutí a dodržiavaní etických kódexov. Preto chceme spolupracovať s našimi partnermi, regulátormi v ďalších krajinách, e, napríklad GCP inšpektóri minulý rok e, spolupracujú nielen s členskými krajinami, ale aj s tretimi krajinami, ako je napríklad India, Argentína, Ghana, Južná Afrika, Brazília, Mexiko, Južná Afrika a ostatné E, krajiny. Budeme v tom pokračovať. E, máme partnerov aj v USA, Kanade a v rozvinutejších krajinách, takže chceme vybudovať medzinárodnú sieť regulátorov, ktorí sú vyškolení, aby sme mali robustný, e, robustnú sieť a zabezpečili teda správne fungovanie veci. Budeme mať pracovné workshopy v septembri tohto roku po zverejnení toho reflection paper, o tom som hovoril už vo svojom úvode. Ďakujem pekne. Ďakujem. Hovorí pani predsednička, slovo má pán Romaris e, z DG Viskum. Ďakujem pekne, pani predsednička. Európska komisia funguje, e, financuje viacero klinických testov v rozvojových e, krajinách prostredníctvom siete EDCDB. EDCDB je iniciatíva Európskeho parlamentu a rady podľa článku 185 zmluvy bývalý článok 59, budovanie kapacít v Afrike, pokiaľ ide o nové liečiva, vakcíny a podobne. Pokiaľ ide o klinické testy, Európska komisia prostredníctvom ECDP financuje asi 48 klinických testov rešpektuje vysoké etické e, normy, ktoré platia v Európe a to znamená, že máme prostredníctvom etického hodnotenia veľmi hĺbkovú kontrolu všetkých financovaných projektov. Pokiaľ ide o budovanie kapacít, tak financujeme výskumné projekty v etických e, normách, podporujeme e, kapacitu afrických etických výborov, inštitucionálnych aj teda na národnej úrovni, financujeme posilnenie kapacít e, kompetentných národných regulačných orgánov, vrátane Afrického fóra pre vakcíny. Máme tu regulačný rámec, je tu registrácia klinických testov, ehm, e, spolupracujú s Svetovou zdravotníckou organizáciou. Prostredníctvom e, našej práce financujeme aj školenie etických výborov a jednotlivcov prostredníctvom workshopov. A za týchto posledných 7 rokoch, e, odkedy funguje ODCP, tak sme financovali 28 výskumných projektov týkajúcich sa kapacity pre etické revízne výbory e, vo výške 3,3 miliardy eur. 2. februára 2009 EDCP zahájilo, e, teda vyhlásilo výzvu, išlo o 4,75 milióna eur, aby sme financovali nové projekty v subsaharskej Afrike. Mal by som povedať, že všetky tieto etické normy v Afrike prostredníctvom EDCTP financované Európskou komisiou majú presne tie isté normy ako tie, ktoré sú financované tu v Európe Európskou komisiou. Ďakujem. Ešte stále. Ďakujem, pani predsednička. Mal by som otázku na pani Debor. Chcete znovu hovoriť, ale položiť vám otázku je, je vlastne spôsob, ako môžete hovoriť znovu. Aká je kvalita kontrol testov, ktoré boli doteraz urobené mimo Európskej únie a ak teda som to správne pochopil, pán Sweeney, dve tretiny testov sa robia mimo Európskej únie. Aká je kvalita kontroly týchto testov? Koľko testov z celkového počtu? Aká je proporcia? Možno, že pán Sweeney by nám mohol uh, dať konkrétne čísla, teda v absolútnych hodnotách, koľko testov mimo Európskej únie a koľko kontrol sa urobilo. Ale pani Debor, myslíte si, že tieto kontroly v Európe sa robia v primeranom čase dostatočne skoro? alebo sú tieto kontroly urobené len na konci testovacieho procesu, pretože ja to takto chápem, alebo ja mám také informácie. Podľa mňa nemôžete byť dostatočne bdelí, pretože kontrola na konci testovacieho procesu vám sotva niečo povie čo sa, o tom, čo sa stalo predtým. Ja som to tak pochopil, z, keď som si prečítal uh, dokumenty z rozvojových krajín. Podľa mojich informácií etické testovanie je jedna z najprísnejších foriem koloniálneho vykoristovania, aké si môžeme predstaviť. A myslím si, že akékoľvek liečiva, ktoré boli testované mimo Európskej únie, firma musí dokázať, že testy sa urobili primerane a eticky správne. Ďakujem. Slovo má pán Deva. Ďakujem, pani predsednička. Ja som si veľmi pozorne vypočul, čo hovorili naši odborníci. Buď tu máme problém, alebo sa bavíme o niečom, čo vôbec nie je problematické. Ja neviem, ako sa vám rozhodnú, či sa mám prikloniť k tej teórii problému, alebo sa skrátka máme na to tým prestať zaoberať. Takže to by bolo dobre objasniť hneď na začiatku. Tá prvá rečnička hovorila o tom, že európske spoločnosti realizujú testovanie v rozvojových krajinách, hlavne v Indii, a že testujú lieky, ktoré by nemohli testovať v Európe, vzhľadom na tú vysokú rizikovosť. Takže prosím, objasnite mi to. Je to tak? Ešte raz opakujem otázku. Prvá rečnička tvrdí, že európske farmaceutické spoločnosti testujú lieky v zahraničí, v Indii a v iných krajinách, pretože na európskej populácii to robiť nebudú, lebo je to rizikové? To je moja prvá otázka. Nie, náklady, toto je trhový mechanizmus. Do trhu, prosím, do toho sa nestarajme. Ale je toto tvrdenie pravdivé, že niektoré lieky, ktoré sú rizikové a netestujú sa v EÚ, že sa tieto testujú v rozvojových krajinách, pretože život obyvateľa rozvojovej krajiny nemá takú hodnotu ako život Európana? V tom prípade je to problém. Takže máme prosím nejaké dôkazy o tom, že farmaceutické spoločnosti testujú experimentálne lieky na osobách v rozvojových krajinách, a že tieto testy by si nedovolili urobiť na európskych pacientoch? Toto mi prosím odpovedzte. A ešte druhá otázka. Ak ide o otázku kontroly, máme málo zdrojov na dohľad nad náležitosťou klinických testov v rozvojových krajinách. Môžu to európske spoločnosti kontrolovať? Sú na to prostriedky? A tretia otázka. Ako to vyzerá z USA, ako sa k tomu stavia vláda USA? K tomu, že aj americké spoločnosti testujú napríklad v Latinskej Amerike. Máme tu nejaké osvedčené postupy, spolupracujeme, vymieňame si informácie, alebo sú tu dve rôzne série štandardov a noriem. Pani z Argentíny, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja mám niekoľko otázok na Európsku komisiu. Vypočula som si celú túto rozpravu a ja mám určité obavy. Pán Deva položil etickú otázku Ale moja otázka znie, že či tí, ktorí sú teraz predmetom testovania v rozvojových krajinách, či to budú mať prístup k týmto liekom. A toto je tiež otázka etická, pretože toto sú veľmi drahé lieky a väčšinou účastníci predchádzajúcich testov nemajú dostatok prostriedkov na to, aby si mohli dovoliť takúto liečbu, aby si mohli dovoliť nepokračovať. Takže toto je moja otázka. Európska komisia Povedzte mi prosím, či do budúcna budeme schopní zaručiť, že EMEA bude kontrolovať, bude robiť inšpekcie predtým, než sa nejaké liečivo dostane na trh v EÚ, či bude kontrolovať, že sa uplatňovali princípy Helsinskej deklarácie. Takže ešte predtým, než sa takýto liek dostane na európsky trh. A ešte ďalšia vec. Chce Európska komisia zmeniť pravidlá, pokiaľ ide o placebo testovanie v tretích krajinách. V Európskej únii nemôžete povedať v testoch, že táto skupina pacientov dostane normálny liek a táto skupina dostane placebo. Toto je neetické, ale v Indii k tomu dochádza, že niektorí dostanú skutočne, niektorí dostanú iba placebo. Toto sa nerobí v Európskej únii, nesmie sa to a preto to mnohí robia mimo nej. A podľa mňa by takéto lieky nemali sa dostať na trh EÚ, ak došlo k takémuto porušeniu etických princípov, ak existuje alternatíva. Takže otázka placebo, prosím. A ešte ďalšia vec. Keď nejaké liečivo testované v tretej krajine bude na trhu EÚ, či môžeme nejako zaručiť, že aj v tretich krajinách bude prístup k takémuto liečivu zabezpečený. Toto je mimoriadne komplexná etická otázka, vychádzajúca z ceny liečiva, vychádzajúca z ceny ľudského života. Či je u nás ľudský život e, viac vážený ako v tretich krajinách. Ďakujem. Pán Görenc, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Mám prvú otázku Ak dochádza k neužívaniu, tak o, ide o to, aká je uplatniteľná jurisdikcia v prípade zneužitia. Ide o európsku jurisdikciu členských krajín, ak je uplatniteľná striktným spôsobom, aj keď klinické testy sa robia v rozvojových krajinách a zneužitie sa udeje tiež v týchto rozvojových krajinách. Ide o to, či naša legislatíva je uplatniteľná. Ak by to tak bolo, tak by tu mal byť aj nejak, nejaký odradzovací faktor proti takýmto zneužitiam. Nemôžeme oddeliť klinické testy od prístupu k liečivám v rozvojových krajinách. A k tomu pripomienka pani Sargentini. Hovorí sa, že tretina testov sa robí v Severnej Amerike, tretina v Európe a tretia tretina zrejme v rozvojových krajinách. Myslím si, že rozdelenie liečiv vo svete nereflektuje na tento pomer. Hoci individuálne nemáme etické problémy, pokiaľ ide o uplatňovanie alebo robenie klinických testov, tak máme etický problém, pokiaľ ide o prístup k liečivám. Takže nemôžeme oddeliť túto úvahu, teda aspektu výskumu liečiv a chcel by som tiež ďalšie informácie, pokiaľ ide o verejné fondy, ktoré sú vyhradené na výskum tropických chorôb a chorôb, ktoré sú málo známe, alebo typické choroby rozvojových krajín a nie e, severských krajín. Myslím si, že treba preskúmať všetky tieto otázky a definitívne sa vyjadriť k tomu, či máme politiku ktorá sa môže označiť ako etická, pokiaľ ide o prístup k liečivám. Asymetrické, eh, asymetrická situácia eh, v tejto oblasti eh, zrejme vedie k tomu, že Indonézia odmietla dať kmene pre vypracovanie vakcíny, teda vírusové kmene, aby sa vypracovala vakcína, ktorá bojuje proti týmto chorobám. Podľa mňa treba mať taký širší prístup k tomuto problému, možno, že k prípadu k prípadu tam e, nebudeme schopní identifikovať konkrétne problémy, ale keď sa na to pozrieme tak celoplošnejšie, tak určite sa na to budeme pozerať inak. Ďakujem. Slovo má pani Keller. Ďakujem. Moja otázka sa týka pána pani Ber. Hovorili ste o Helsinskej deklarácie, je to veľmi dôležitá časť možného riešenia alebo možno nejaká kontrola. Povedali ste, že sú tu problémy v implementácii. Mohli by ste prosím vysvetliť, aké implementačné problémy máte na mysli, prečo sa to neimplementuje, aká úloha je tu pre EÚ, ktorá prichádza do úvahy. Ďakujem. Ďakujem, pán Gereros. Eh, My teraz eh, pertraktujeme veľmi citlivú tému. Ten eh, prístup k zdraviu patrí medzi primárne práva osôb. A spravodlivosť pri prístupe k liečivám je vlastne uznanie rovnosť, e, rovnakého prístupu a rovnakých možností pre celé ľudstvo. Tu sa uvádzajú určité čísla, percentuálna sadzby, sadzby, analýzy, ktoré sa skutočne odlišujú od toho, čo povedala zástupkynia komisie, ale myslím si, um, pri najmenšom jednom bolo spoločné, že sa pripustilo, že uh, Európske e, spoločenstvo má dostatočnú legislatívu a dostatočné nástroje na to, aby mohlo adekvátne upraviť túto situáciu. Preto chcem položiť komisii jednu otázku. Odkedy E, teda, či, či môže zdieľať tie názory, čo povedala zástupkynia nadácia, alebo nie. To znamená, či sa dodržiavajú, e, do, pardon, dodržiava legislatíva Európskeho spoločenstva, prípadne, či sa dodržiava dostatočne prísne. Pokiaľ by komisia teraz nemala čas zodpovedať dohlbky na túto otázku, potom by možno bola e, komisia ochotná zaslať uh, nášmu výboru správu o hĺbke použitia aplikovania e, európskej legislatívy na takéto testy. Má teraz pani Denguer z nadácie pani Denboer z nadácie VEMOS, aby reagovala na e, tieto otázky. A ja prepáčte, že som vás pred chvíľou prerušila. Nechávam slovo troška dlhšie, aby ste mohli odpovedať. Budete mať teda väčší priestor. Ďakujem pekne za vašu veľkorysosť. Najskôr by som chcela e, komentovať to, čo povedal pán Führing z Európskej komisie. Nepovedala som, že väčšina klinických testov sa deje mimo e, USA a EU. Povedala som, že väčšina pacientov ktorí sa účastia na klinických testoch mimo USA a EÚ, sú z rozvojových krajín. Takže z jednej tretiny, ktoré sa uskutočňujú mimo USA a EÚ, tak sme skontrolovali všetky krajiny a väčšina z týchto krajín je na zozname e, príjimateľov rozvojovej pomoci. Takže toto som chcela objasniť, pretože si nemyslím, že sú tu nejaké rozpory, pokiaľ ide o čísla. Ste spomenuli, že klinické testy sa uskutočňujú v rozvojových krajinách, to ale nemusí znamenať, že ich kvalita je zlá. Avšak e, veľa výskumu naznačuje, že kvalita kontrolných nástrojov v rozvojových krajinách, ako som spomenula, etické výbory, tieto sú relatívne slabé a spomenula som e, prehľad, ktorý e, robí americký, americká sieť pre dohľad nad etikou. E, veľa z členov tieto siete nemá primerané školenie. To je štruktúrál, štruktúrálny problém. A potom ešte pán Sviny z, Euro, z EMEA spomenul tú skutočnosť, že Európska únia robí iniciatívy na posilnenie regulačných rámcov. Myslíme si, že toto je veľmi dôležitý krok a toto je konečné riešenie, pokiaľ ide o etiku klinických testov. Áno, inšpekcie boli prehlbené a nemyslíme si, že toto je riešenie, pretože je veľa miest, kde sa uskutočňujú testy, je ich príliš veľa, nie je možné pokryť ich inšpekciami všetky. A to ma privádza k otázke pána Bermana. Pred niekoľkými rokmi sme robili interviu so zástupcami e, e, agentúr pre liečiva e, a pýtali sme sa ich, či oni kontrolujú, či liečivo bolo testované v súlade s princípami Helsinskej deklarácie a väčšina z nich povedalo, že nie Niektorí hovoria, že to jednoducho nie je súčasťou ich systémov. Ešte nie. E, oni sledujú e, kvalitu a bezpečnosť, ale nie etiku. A áno, ja si myslím, že je dôležité robiť etické kontroly čo najskôr vo fáze klinických testov a nie len vtedy, keď už liečivo je na trhu. Už to by bolo zle, veľkým zlepšením, keby liečiva boli kontrolované a testované v súlade s Helsinskou deklaráciou, keď teda predtým, ako dostanú povolenie vstúpiť na trh. Otázka pána Devu. Nesledujem len európske spoločnosti. Sledujeme nadnárodné korporácie, ktoré robia klinické testy v rozvojových krajinách. A uviedla som príklad AstraZeneca, ktorá sama uznáva, že robili e, kontrolné testy s placebom v Indii, pretože etický výbor v Európe by im to nikdy neumožnil. Takže tu je odpoveď. Toto testy placebo, možno, že necháme najskôr rečničku, pani Denboer, aby skončila so svojím odpovedom, potom dáme slovo pánovi Devovi. Takže prečo Helsinská deklarácia nie je primerane implementovaná? Myslím si, že odpoveď je taká, že to proste nemá prioritu, takže neurobila sa so veľa krokov, aby sa to zmenilo a myslíme si, že by to bol obrovský pokrok. Viacerí Ehm, poslanci položili túto otázku, ak napríklad cena liečiv by bola nižšia pre krajiny, ktoré sa zúčastnili klinických testov, ak by sa teda veci primerane ošetrili, ošetrili ak by sa pred e, tým, ako liečivo dostane povolenie vstúpiť na trh, aj táto fáza primerane ošetrila. Neviem, či boli položené ešte nejaké ďalšie otázky. Ďakujem. Ďakujem. Slovo dávam teraz e, pánovi Stefanovi Feringovi, pánovi Svinimu a pánovi Romarisovi, ak si to želajú, aby mohli reagovať tiež na otázky, ktoré odzneli. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Áno, ďakujem pani predsednička. Ja by som možno chcel sa venovať len jednej otázke, ktorá vlastne bola takým základom všetkých tých eh, príspevkov a to, či je regulatórny rámec dostačujúci. Regulatórny rámec je momentálne je veľmi jasný, pretože každá štúdia, ktorá sa znáša v rámci Európe pri uh, pri, eh, pri uvádzaní pri uvádzaní liečiv na trh. Toto, toto sú pravidlá, ktoré musia byť e, dodržané, pretože inak sa ten, to liečivo na trh nemôže um, uviezť a sú, je, sú to pravidlá, ktoré bazirujú na základných princípoch platných e, v celej Európe. Tu je absolútne jasné, že všetci musíme ale na tom pracovať. E, je potrebné to teda uplatniť a je, musíme na tom pracovať všetci a pre všetky preverenie poskytnutých údajov e, s ohľadom na certifikát, e, kontrolu etických princípov. Toto je pre nás mimoriadne dôležité a my považujeme za mimoriadne dôležité, aby sme pracovali na tomto ďalej. Takisto bola položená otázka, či to postačuje. Samozrejme, existujú ďalšie regulatorné opatrenia, momentálne sa preverujú. Jedna z nich je veľmi opatrená, to je transparentnosť. Transpar- čím transparentnejšie klinické pokusy v tretich krajinách sa realizujú, tým skôr máme možnosť robiť včasné inšpekcie a tým skôr sa vyvíja verejný tlak na sponzorov, aby sa klinické pokusy v tretich krajinách realizovali v súlade s medzinárodnými princípmi. Aj tu je samozrejme istá možnosť preverovať. Momentálne prebieha impact assessment na to, aby sa to preverilo a preskúmalo. Uh, a ešte posledný bod k inšpekciám. My sme si my sme e, si vedomi toho, že nie je možné, aby sa všetky skúšobné miesta, to znamená, e, aby sme urobili inšpekcie všade, kde sa robia klinické pokusy. To sú stovky až tisícky miest, kde sa robia jednotlivé klinické pokusy. Takže je veľmi dôležité, aby sme robili v tretich krajinách tzv. capacity building. My sme vytvárali kapacity na to, aby sa mohla realizovať iniciatívy aj z našej strany, z nášho generálneho riaditeľstva, aj vytváranie sieti na základe spolupráce a zdravotníckých agentúr. Ďakujem vám a ešte raz ďakujem za to, že som mala príležitosť vyjadriť sa na túto tému. Thank you. Ďakujem pekne. Budem reagovať na niekoľko z vecí, ktoré tu boli nastolené. My spolupracujeme s našimi medzinárodnými partnermi, napríklad s FDA v USA a s ďalšími a ich zapájame samozrejme aj do pracovných skupín pre inšpekcie z minulého roka. Tieto budú pokračovať aj teraz a budú tam zapojení samozrejme aj inšpektori z Latinskej Ameriky, z Afriky a z Ázie. Vymieňame si informácie s týmito organizáciami a s ďalšími agentúrami s cieľom zabezpečiť riadne inšpekcie, eh, aby tu nebola duplicita, aby všetko bolo prekontrolované a takto chceme prispieť k dohľadu nad kontrolou klinických testov s DG Research, spolupracujeme aj s VHO a tak ďalej. Snažíme sa e, zvýšiť e, to budovanie kapacít. Pokiaľ ide napríklad o etické výbory, pokiaľ ide o príslušné úrady a tak ďalej. Pokiaľ ide o to placebo, e, týmito otázkami sa tiež zaoberáme. Venovali sme sa tomu v príprave dokumentu, ktorý onedlho e, zverejníme. Samozrejme, že tu bude aj proces pripomienkovania, do ktorého zapojíme jednotlivých aktérov aj z príslušných krajín Ázie, Latinskej Ameriky a Afriky. Článok 58 nášho nariadenia nám umožňuje spoluprácu s VHO, pokiaľ ide o hodnotenie povolení vstupu na trh, Európskej únie. E, ide o lieky, ktoré sa týkajú tuberkulózy, malária a tak ďalej, teda liekov, ktoré sa inskytujú v EÚ, ale v iných krajinách. E, VHO umožní, e, teda vlastne uvádzanie na trh takýchto liečiv. Na záver ešte chcem povedať, že Helsinská deklarácia a dobre osvedčené postupy z klinických testov podľa mňa sú doplňujúce sa, navzájom sa doplňujúce údaje, dokumenty venujúce sa praktickejším aspektom a musíme oboje využívať pokiaľ ide napríklad o školenia, budovanie zariadení, pokiaľ ide o, možnosť porovnateľnosti e, prieskumov a tak ďalej. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa tiež chcem stručne venovať niektorým bodom. Tie zdroje pre tropické ochorenia tropické choroby v 10. rámcovom programe. Tu je určitý, určité miesto v Afrike. Prvýkrát to bolo 2003. V roku 2007 sa predlžil tento program a komisia momentálne chce vypracovať nový rámcový program, ktorý by končil potom do roku 2012. V roku 2012 samozrejme je potrebné stanoviť tieto priority po roku 2010 ja mám otázku na komisiu, ak dovolíte. Koľko kontrol bolo realizovaných, z akého celkového počtu testov v krajinách tretieho sveta? To bola moja otázka, tak ju opakujem ešte raz. The, the is... Uh, Takže koľko kontrol, koľkých testov sa realizovalo? Všetky žiadosti o povolenie sa hodnotia, hodnotia sa samozrejme aj testy, ktoré ktoré sa pritom realizujú. Za ostatných 5 rokov to bolo asi 33 tisíc návštev priamo v zariadení. Inšpekcie e, samozrejme nemôžu navštíviť každé jedno zariadenie, je potrebné e, ísť e, cestou výberu, náležitého výberu zariadení, ktoré sa testujú. v roku 2009 bolo tých inšpekcií tuším 58, 38 to bolo v roku 2008, čiže ako vidíte, ten počet sa zvyšuje a viac než polovica týchto inšpekcií sa robí v tretich krajinách. Samozrejme, že sa snažíme získať čo najviac informácií o systémoch e, testovania v jednotlivých krajinách Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky. Podrobnejšie informácie nájdete na našej internetovej stránke. Sú to údaje z roku 2005 až 2008 a v najbližších mesiacoch tam doplníme ešte údaje z roku 2009. Tieto diskusie sú naozaj vzrušujúce. Sú tu dvaja ostatní poslanci, ktorí nedostali odpovede na otázky, ktoré položili a chcú teda položiť nadväznú otázku. Už teraz máme veľký sklos, takže poprosím, aby ste e, nezlovili, nerobili len komentáre, ale položili presné otázky. 10 sekúnd. Pani z Argentíny a potom pán Deva. Ďakujem, pani predsednička. Nemusím položiť nadväznú otázku, pretože to bude tá istá otázka, ak dostanem odpoveď od komisie. Myslím si, že vyberanie otázok a mm, to, že chcú odpovedať na jednu alebo dve, to je zvláštne. Takže pýtam sa znovu, je to možné komisia, aby v budúcnosti sme skutočne skontrolovali, či Helsinská deklarácia bola e, rešpektovaná predtým, ako e, liečivo vstúpi na trh a môžeme zabezpečiť to, že testy v tretich krajinách nebudú používať placebo, čo by nebolo možné tu v Európe. Takže k týmto liečivám bude prístup. A po tretie, ako môžeme byť eticky v tom ohľade, že tie tre, tretie krajiny, kde sa robia testy, budú mať prístup k liečivám, e, ktoré boli na nich testované. Ďakujem. Pán Deva. Moja kolegová položila polovicu mojej otázky. Nepýtam sa na placebo, viem, čo s nimi robíme. Mám odpoveď na placebo. Moja otázka bola, či je jasné, že európske farmaceutické firmy testujú liečivá v rozvojových krajinách na pacientoch tak, ako by to neurobili s európskymi pacientami. Nehovorím o placebe, ale sú tam vyššie rizika v týchto tretich krajinách? Pán Görenc? Oui, merci, Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Moja otázka je taká, či zneužitie napríklad francúzskou spoločnosťou v tretej krajine či sa takéto zneužitia, prípady zneužitia e, tes, e, sankcionujú e, podľa francúzskej legislatívy alebo podľa legislatívy danej krajiny. A na záver pán Berman. Nie, v poriadku, takže touto boli otázky, hlavne smerované na komisiu. Poslanci neboli spokojní s odpovediami či Helsinská deklarácia bude predbežnou podmienkou pre to, aby sa povolilo vstup na trh e, danému e, liečivu a rada by som si vypočula jasnú odpoveď. Ďakujem, pani predsednička. Prvá otázka. Už dnes sa každá štúdia, ktorá sa, e, ktorá, ktorá sa podáva, teda každá žiadosť sa preveruje e, s ohľadom na platnú legislatívu a etické zásady. A to je jedna vec. Druhá vec, e, pokiaľ sa zistí, že štúdia k liečivu, ktorá pojednáva o výsledkoch klinických testov, nedodržala e, etické zásady, tak sa zamietne uvedenie tohto prípravku na trh. To je jedna vec. Druhá otázka, áno, etické zásady sa vyskytujú rôznych medzinárodných eh, follow-up treatment a tieto eh, sa preskúmavajú s ohľadom na európske zákony. Samozrejme, v praxi vyvstávajú mnohé problémy a otázky a toto je jeden z komplexov otázok, ktoré sa momentálne preskúmava v pracovnej skupine EMA, ktorá momentálne pracuje a v septembri tohto roku má byť verejné vypočutie na túto tému otázka sankcionovania, pokiaľ sa dnes nejaká farmaceutická spoločnosť, ktorá má sídlo vo Francúzsku, e, táto realizuje klinické pokusy v tretej krajine a pritom poruší zákony tretej, tretieho štátu, tak sa sankcie vyslovia v zmysle zákonov a legislatívy tretieho štátu a nie francúzske. E, nie podľa francúzskej legislatívy. To znamená, že pokiaľ Eh, ona robí, eh, pokiaľ tak, tak, spoločnosť so sídlom vo Francúzsku, mu eh, robí testy, klinické pokusy v tretej krajine a podá žiadosť a podá žiadosť na, európsky, na, príprav, na uvedenie prípravku na európsky trh. Musia tieto splňať európske, európske predpisy. Ďakujem, takže tu by sme prerušili naše diskusie, ale výbor DV bude sledovať veľmi pozorne, aký je ďalší vývoj, hlavne v tretich krajinách, ako sa teda tam uplatňujú e, tieto pravidlá. No a teraz prejdeme k bodu Keďže sme zmenili naše poradie, teraz prejdeme k bodu 10 nášho programu a pozrieme sa na dosiahnutý pokrok, pokiaľ ide o realizáciu mileniových cieľov rozvoja, Ide o preskúmanie e, v súvislosti so stretnutím na vysokej úrovni v septembri 2010, čiže v septembri bude stretnutie na vysokej úrovni v e, OSN v New Yorku. Toto stretnutie má vyhodnotiť realizovaný pokrok, aby sa dosiahli mileniové ciele, berúc do úvahy tú skutočnosť, že máme ešte 5 rokov od cieľového dátumu 2015. Európska komisia vo svojom jarnom balíčku tohto roka navrhne európske stanovisko Eh, v súvislosti s týmto dôležitým stretnutím. Európsky summit eh, v júni eh, bude konečným dátumom pre naše stanovisko. Dúfame, že to bude ambiciozne. Je zásadné, aby Európsky parlament mohol prispieť už teraz do diskusie. Pán Cashman pripravuje naše uznesenie, pokiaľ ide o OMD. Už pripravil pracovný dokument, ktorý ste dostali aby sme e, mohli dnes diskutovať, tak sme pozvali troch expertov v tejto oblasti. Pani François Moro je to riaditeľka e, Forward Looking Studies and Policy Coherence v komisie, ktorá čo je vlastne zodpovedné oddelenie za prípravu e, návrhu a cieľov, milenových cieľov, to bude súčasťou Janého balíčka. Pán Nikola Harrington, pani Nikola Harrington, e, Eh, podpredsednička kancelárie eh, eh, PNUT a pani Irene Millero, zodpovedná z Intermon Oxfam v Španielsku. Slovo má pán Cashman, aby predstavil hlavné linie svojho pracovného dokumentu za 5 minút. You, <clears throat> Ďakujem pekne, pani predsedníčka. A dovolíte, aby som povedal najskôr, že si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme urobili maximum preto a zabezpečili, že naše uznesenie bude pripravené do júnového plenárky, tak aby to malo ten primeraný efekt. Je to môj spôsob práce. Hovoríme tak veľa o chudobe a o problémoch sveta. Zdá sa mi, že čím viac hovoríme, tým ďalej sme od dosiahnutia e, riešenia aby sme ukončili rozhovory a prišli s konkrétnymi činmi a mm, je to privilégium eh, hovoriť o tejto téme v mene tohto výboru a v mene tohto parlamentu. Eh, je tu tento záväzok, že bude menej rečí zo strany parlamentu a viac počúvania tak aby som v mene tohto výboru mohol vypracovať akčný plán na dosiahnutie skutočného pokroku. Máme vysoké očakávania, mali sme vysoké očakávania od Kodane a neúspeli sme. Tento neúspech e, v júni a v septembri nie je možný. E, v roku 2000 na mileniovom samite sme urobili sľub, svetu, tým najchudobnejším na svete a slúbili sme tým, ktorí sú v najväčšej núdzi, že veci, ktoré my pokladáme za také samozrejme, napríklad univerzálna zdravotná starostlivosť, liečivá, zdravotnícke služby, e, e, výžive, k vode, k potravinám a prístup k vzdelávaniu. Toto všetko sme im slúbili. Sľub, ktorý sme urobili, nie je sľubom, ktorého sa môžeme vzdať, pretože teraz je to naša morálna povinnosť pokrok nejaký dosť nie a preto uh, už hovorím už nikdy viac, budem počúvať expertov, čítal som všetky dokumenty Oxfamu, blahoželám im k ich práci. A áno, sú tu záväzky v troch inštitúciách, ale záväzky nestačia. Potrebujeme časové harmonogramy, konkrétne kroky, príspevky, uh, nevyhnutných finančných e, zdrojov a dodatočnú pomoc. Preto mne to nestačí, pani predsednička. Chcem si vypočuť expertov, stretnem sa s tieňovými spravodajcami v stredu a potom vo štvrtok popoludní mám otvorené popoludnie pre všetky mimovládne organizácie, ktoré sa ma budú chcieť kontaktovať a mm, prípadne ma informovať. Ďakujem, pán Cashman. Slovo má pani Françoise Moho. 5 minút. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dnes by som chcela za 5 minút stručne vysvetliť celý proces prípravy, e, ktoré sme zahájili na úrovni Európskej komisie, e, aby sme mali teda túto revíziu 2010, pokiaľ ide o mileniové ciele. Práve pracujeme na tom, čo voláme komunikačný balíček, jarný komunikačný balíček, teda marec-apríl a v tomto rámci príjmame postupy, ktoré sú veľmi globálne. Tento balíček je veľmi široký <clears throat> e, vo svojej škále tém, ktoré chceme pokryť. Chceme pokryť zároveň E, spôsoby zlepšenia dopadov našej politiky na niektoré oblasti, ktoré sú kľúčové v súvislosti s mileniovými cieľmi, napríklad vzdelávanie, e, rodová rovnosť, e, potravinová bezpečnosť, takže budú tu oznámenia, pracovné dokumenty, ktoré sa budú týkať práve týchto tém s ktorými sa stretnete a tiež hovoríme o otázke dopadov našej, našej politiky v súvislosti s koherentnosťou týchto politík. Mali sme diskusie na tieto témy pred niekoľkými týždňami. Pracujeme na príprave pracovného programu na základe Všeobecného pracovného programu komisie. Tu chceme identifikovať iniciatívy, e, ktoré by mohli mať najväčší dopad na rozvojové krajiny a tento pracovný program e, Koherentnosť bude nástrojom, ktorý nám umožní upovedomiť dostatočne skoro rozličných aktérov o dopadoch na tú ktorú iniciatívu, alebo tej ktorej iniciatívy. E, tretia veľká časť našej prípravnej práce sa týka financovania. Zdroje sú nevyhnutné. Revízia situácie v súvislosti s rozvojovými cieľmi. E, tradičné výročné správy ukázali spôsob, akým členské krajiny sledovali alebo nie tú trajektóriu, pokiaľ ide o navýšenie ich pomoci. Ďalšia dôležitá časť je oznámenie o e, fiskálnom riadení a mobilizácia zdrojov interných, pokiaľ ide o rozvojové krajine a tiež boj proti nelegálnym tokom. Hovorili sme Ehm, počas neformálneho ministerského stretnutia na túto tému. Vy, pani predsedníčka, ste mali príležitosť zúčastniť sa na tomto stretnutí. A tretia téma, inovačné zdroje. Práve skúmame možnosti v rámci rozličných technických skupín na medzinárodnej úrovni, skúmanie týchto otázok aby sme vyhodnotili realizovateľnosť toho, ktorého nového opatrenia, ktoré by umožnilo mobilizáciu dodatočných zdrojov. Takže toto sú oblasti, ktoré skúmame. Pokiaľ ide o procesy, tak to je súčasť oznámenia na konci marca. E, to zverejníme a zvyšok balíčka bude schválený komisiou 28. apríla. Cieľom všetkých týchto návrhov komisie je samozrejme e, vybudovať stanovisko EÚ, ktoré bude čo najkoherentnejšie pri príležitosti tohto stretnutia na vysokej úrovni, ale aj ďalšie kroky, ktoré budú rozhodujúce Samozrejme je tu dôležitý e, summit Európskej únie a Afriky na konci roka a potom summit G8, G20. Všetky naše návrhy poslúžia na to, aby sme e, vybudovali stanovisko EÚ čo najkoherentnejšie a čo najambicioznejšie. Ďakujem. Ďakujem a slovo má pani Nikola Harrington. 5 minút. Ďakujem pekne, pani OSN v Bruseli sa teší, že sa tu môže vybaviť, eh, vyjadriť v DV k prioritám generálneho tajomníka eh, na obdobie 2010-2015. Dovolte mi, aby som sa venovala dvom aspektom high level stretnutiu a príprave a tomu, čo požaduje eh, generálny tajomník eh, od rozvojových krajín. A tiež sa chcem venovať ILO, UNICEFu, UNFPA toto sú organizácie, ktoré radi e, budú reagovať na vaše otázky a celý bruselský tím OSN e, samozrejme bude reagovať na otázky spravodajcu. Mileniová deklarácia, rozvojové ciele milénia, toto sú naozaj záväzky, pretože rozvoj je právom a Európska únia musí zohrávať svoju úlohu nielen z hľadiska solidarity, ale aj vzhľadom na vlastné záujmy. Generálny tajomník chce, aby sme sa zameriavali na rok 2015, aby sme neodkláňali pozornosť od existujúcich záväzkov. Sú tu samozrejme nové výzvy, ktoré prinášajú klimatické zmeny, hospodárska kríza a potravinová kríza. Napriek týmto výzvam je možné dosiahnuť MDG, mileniové rozvojové ciele. A na zasadnutí na najvyššej úrovni by sme mohli posilniť, e, koordinovať naše aktivity, tak aby ten rok 2015 bol reálny, aby sme určili si priority, zistili, kde sú medzery a vytvorili koalície e, schopné konkrétnych krokov. Generálny tajomník vyzýva na vypracovanie určitej agendy a aktivít na rok 2011-2015 so skutočnými e, záväzkami, skutočnými lehotami e, pri vytvorení mechanizmov monitorovania a kontroly. OSN prispeje štyrmi základnými aspektami. Správa generálneho tajomníka je prvým z týchto aspektov. Plánuje sa na marec a bude to taká určitá inventúra toho, čo funguje, čo nefunguje. Chceme sa použiť, poučiť pardon, z minulého vývoja a budú tam odporúčania na to, aby to globálne partnerstvo skutočne, skutočne fungovalo. Potom africká skupina, ktorá sa zaoberá MDG, príspeje e, k týmto odporúčaniam Chceme, aby e, všetci pochopili, že pokrok Afriky je v našich rukách. No a potom bude pripravený dokument, výsledný dokument e, zo stretnutia vysokej alebo skupiny aj najvyššej úrovni. Je potrebné, aby aktéry z EÚ boli proaktívni. E, k dispozícii máte harmonogram, časový harmonogram o jednotlivých konzultáciách a samozrejme, že radi si počujeme názory poslancov Európskeho parlamentu k nemu. OSN poskytuje správy podľa jednotlivých krajín tak, aby sme vedeli, aké faktory zohrávajú úlohu v jednotlivých krajinách. A potom ešte ten štvrtý aspekt, to bude správa vypracovaná pre G8 v júni pokiaľ ide o plnenie cieľov z Glen Eagles. Myslím, že teraz si všetci dobre uvedomujú, čo je potrebné urobiť na to, aby sa splnili MDG. Sú tu tri také hlavné výzvy. Národné plány, financovanie a potom kontrola v praxi. To sú tie tri dôležité veci. Otázka však znie, ako môžeme urychliť vývoj správnym smerom v najbližších rokoch. OSN navrhuje, aby sme viac zacelili naše intervencie z stranového hľadiska, tejto kombinovali e, s dlhodobými e, cieľmi a s národnými stratégiami, aby tu bola daná udržateľnosť. Môže tu byť napríklad e, poskytovanie dotácií do polnohospodárstva, do vzdelávania, do zdravotníctva, do nových technológií a tak ďalej. Vidíme, že je potrebná aktivita na viacerých e, úrovniach, pokiaľ ide napríklad o zdroje, pokiaľ ide o e, know-how a tak ďalej. No a čo očakávame od rozvojového sveta? Generálny tajomník e, zdôrazní vo svojej správe, že je potrebná urýchlenosť, pokiaľ ide o splnenie zdrojov z, prístup k technológiám, prístup k liekom a všetky tieto ciele je potrebné urýchliť. Ja si myslím, že zo správy generálneho tajomníka veľmi jasne vyplynie, čo je potrebné robiť. Je potrebné navýšiť oficiálnu rozvojovú pomoc. Rozvojové ciele milénia zrejme budú stať vzhľadom na krízu viac. Rozvojové krajiny, pardon, rozvinuté krajiny musia splniť svoje, svoje záväzky tým, že zrušia e, subvencovanie, ktoré narúša obchod a je potrebné prechod na začarovaný kruh chudoby. Celkovo sa bohatstvo síce navýšilo, ale zostáva koncentrované v rukách malej hrstky dlhy je potrebné dlhy odpustiť a reštrukturalizovať, hlavne pokiaľ ide o krajiny, ktoré majú rozpočtové problémy. Ďalej, technológie je potrebné využívať na znižovanie chudoby. Tak čo môže urobiť Európa? Štyri veci. A tým už končím. Spomínala som to urýchlenie, ku ktorému vyzýva OSN. Je potrebné vychádzať z existujúcich záväzkov Európska únia musí dostať svojim cieľom, aby ju ostatní sledovali, nasledovali ako príklad. Je potrebné zúčastniť sa príprav, ako aj stretnutia na vysokej úrovni. Európska únia musí tvárať cezhraničné koalície, ktoré umožnia synergické efekty, pokiaľ ide o koherentnosť politiky, rozvojovej politiky. A ešte na záver, pani predsednička, schôdza na najvyššej úrovni je nielen príležitosťou, ale aj rizikom. Rozvojové a rozvinuté krajiny musia spolupracovať, musí tu byť kontakt. Tento kontakt je dôležitý nielen pre rozvojové krajiny, ale aj pre dôveryhodnosť e, štruktúry OSN. Takže OSN potrebuje vašu podporu. Ďakujem. Vous avez dépassé des trois minutes. Presiahli ste váš čas o 3 minúty, mala som vás prerušiť, hovorí pani predsednička. Slovo má pani Irene Milero e, z Interform Oxfam. Máte 7 minút. Ďakujem pekne, pani predsednička a vážení poslanci. V Oxfam International je vďačný za to, že môže dnes predstúpiť pre tento výbor Európsky parlament. Vždy uh, ukazoval veľké zaangažovanie sa k rovnakým cieľom ako my, záväzky pre efektívne využívanie, dodržiavanie ľudských práv, boj proti chudobe a spravodlivosť. E, Toto je kľúčový rok pre e, budúcnosť a správa pána Kešmena by mala byť základom pre silné spoločné stanovisko Európskej únie, aby sme pokročili v boji e, s najväčšími ľudskými výzvami, jednej z najväčších ľudských výziev, aké, aké čelíme. Um, posledné roky, posledný rok bol ťažkým rokom uh, pre ľudí na severe aj na juhu. Reakcia na dopad globálnej krízy uh, bola ale veľmi rôznorodá. Niektoré vlády prišli s konkrétnymi opatreniami, aby zabezpečili sociálnu ochranu a ekonomickú stabilitu. Uh, v niektorých krajinách nebola konzistentná pomoc zo strany OSN alebo G20 alebo inej medzinárodnej organizácie, aby sa znížil e, ten veľmi negatívny dopad e, krízy. Uznávame, že je potreba riešiť potreby občanov EÚ, ale nemôžeme si nevšimnúť 1,4 miliardy ľudí, ktorí žijú v extrémnej chudobe. Nedávny prieskum Eurobarometra hovorí, že 90 Európanov podporujú rozvojovú spoluprácu, a viac rozvojovej spolupráce. Mali by sme tú podporu robiť viditeľnou. Všetky inštitúcie a organizácie vrátane tohto parlamentu sú e, zaviazané k dosiahnutiu týmto cieľom. Mali by hovoriť nahlas a jedným hlasom. E, pravidla parlamentu a Európskeho parlamentu zvlášť e, musí, musia viesť k žiadaniu konkrétnych reakcií zo strany vlád a ostatných aktérov. Je dôležité e, obhájiť mileniové vyhlásenie pretože inak neúspejeme v dodržiavaní nášho programu, aby všetci ľudia mohli využívať skutočne svoje ľudské práva ak neuspejeme, tak všetci neúspejú a neúspech nie je možnosťou pre to septembrové stretnutie. Vieme o tom dlhodobom e, záväzku e, Európy, pokiaľ ide o boj s chudobou, ale to znamená aj veľkú zodpovednosť e, a zodpovednosť nie je o to menšia. Príležitosti samitu v septembri mohli byť úplne odlišné. Zdá sa, že africké krajiny a azijské krajiny prvýkrát budú na tomto samite so spoločnou pozíciou Eh, USA tiež urobilo krok dobrým smerom. Európa už značne investovala do MDG a potrebujeme tieto investície posunúť, musíme dodržať naše záväzky, musíme lepšie využívať už tie nástroje, ktoré máme. Takže aká reakcia na tie potreby 1,4 miliardy ľudí, ktoré sú v núdzi, nepotrebujú všeobecné vyhlásenia dobrej vôle, nepotrebujú e, nejaké záväzky, potrebujú špecifické kroky, ktoré sa dajú okamžite implementovať a monitorovať e, primerané ukazovatele a benchmarky. Nestačí e, e, len čiastočná reakcia, pretože ľudia nežijú len v jednom alebo v druhom sektore. Takto to nefunguje. Potrebujeme komplexný plán, prierezové kroky. Sektoriálne iniciatíve sú pozitívne, keď posilňujú e, ostatné opatrenia preto, aby boli efektívne. Čiže e, nejde len o žiadanie e, väčších finančných zdrojov, ale o to, aby sme realizovali veci lepšie, efektívnosť pomoci, efektívnejšie využívanie domácich zdrojov v rozvojových krajinách a tieto domáce zdroje sa dajú získať posilneným daňovým systémom v týchto krajinách napríklad. Chudobní ľudia nepotrebujú intelektuálne prejavy, alebo ako by mala vyzerať pomoc, alebo čo sa udeje po roku 2015. Potrebujú výsledky a potrebujú ich hneď. A takýmto spôsobom sú urobené naše návrhy. Je tu plán pre pokrok v dosahovaní milenpínových rozvojových cieľov ktoré e, sú vlastne veľmi jasnými krokmi. Predovšetkým je dôležité, aby sme zlepšili nástroje, ktoré sú k dispozícii už v Európskej únii, aby sme dosiahli MDG. Zvlášť ide o tri hlavné body. Potrebujeme e, e, zvýšiť rozpočtovú podporu. E, Mali by sme mať e, spoločné ciele v EÚ, aspoň 15 e, e, do roku 2015 najneskôr. Potom, po druhé, myslíme si, že členské krajiny by mali dodatočne prispieť do Európskeho rozvojového fondu minimálne 50 súčasných príspevkov. Toto by umožnilo financovať MD, viac MDG a ostatných nástrojov. A e, tretia časť európske rozdelenie mm, pracovných procesov. Musia sa brať tieto veci do úvahy. Niektoré e, DG zaostávajú, napríklad pokiaľ ide o e, pomoc deťom a matkám, teda potrebujeme e, tú veci napraviť a podporovať partnerstva a dohody na riešenie týchto problémov. Ehm, druhý bod je lepšia podpora a lepšie financovanie multilaterálnych nástrojov, ktoré zlepšujú koordináciu, harmonizáciu a súlad s partnerskými krajinami, napríklad ehm, rýchle iniciatívy vzdelávaní, zrýchlené iniciatívy vo vzdelávaní, ale napríklad alebo um, z oblasti zdravotníctva. Vieme, že aké sú čísla z roku 2000. Pravdepodobne ich tieto ciele nesplníme a to je riziko, pokiaľ ide o kredit EÚ. Potrebujeme národnú záväznú legislatívu preto, aby sme zabezpečili, že e, oficiálna rozvojová pomoc sa bude rešpektovať. Dodatočné zdroje financovania, už som to spomenula, 0,8 7 e, nepostačí, aby sme pokryli túto oblasť v súvislosti s krízou a preto Európska únia musí e, musí dosiahnuť, aby rozličné medzinárodné organizácie posilnili e, túto oblasť, a hlavne v krajinách, ktoré boli najhoršie postihnuté krízou aby sa tu dosiahli špecifické MDG ciele. Tak ešte na záver, dámy a páni, veľakrát som počula, ako nás nazývajú idealistami, ako ľudia hovoria, že dosiahnutie MDG je utopiou. Eh, Medzinárodný súdny eh, tribunál eh, bol tiež snom kedysi, keď sa hovorilo o postihovaní tých vážnych zločinov, ale silný záväz, silná zaangažovanosť Európskej únie, Európskeho parlamentu by mohla viesť k tomu, aby sme uspeli, mohli by sme čeliť týmto výzvam. V roku 2005 tu bola okolo parlamentu e, obtočená biela páska, aby sme symbolizovali boj proti chudobe, potrebujeme posilniť túto podporu a tu, tento entuziasmus. Takže veľké výzvy si vyžadujú veľkú snahu a my dúfame, že vy ste pripravení tak ako my čeliť týmto výzvam. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má majú teraz poslanci. Pán Görens požiadalo slovo. Ďakujem pekne. Pokúsim sa obmedziť sa na ten finančný aspekt, pokiaľ ide o realizáciu miléniových rozvojových cieľov. Počuli sme e, od zástupkyne Oxfamu e, niektoré názory. Čiastočne sa s ňou stotožňujem a pokiaľ ide o zodpovednosť, v obla- eh, ak by sme neúspeli, tak mileniové rozvojové ciele, samozrejme je to uplatňovanie v EÚ, ale nielen v EÚ, pretože my sme iba prvým poskytovateľom fondom, ale otázka je, kto robí čo a kto je zodpovedný za dodržiavanie týchto rozvojových, týchto mileniových cieľov. Ak by Európska únia zostala mimo, tak e, prvá všeobecná úvaha sa týka otázky subsidiarity. Ak Európska únia by dosiahla súlad so svojimi finančnými záväzkami, to bolo vlastne posilnené európskym konsenzom v oblasti rozvoja, tak jedna predsa len by mohla neuspieť vo svojej úlohe a síce, či došlo k rekvalifikácii pomoci. Mám na mysli to, čo sa udialo v Kodani. Niektoré členské krajiny zostali naďalej veľmi vágne, pokiaľ ide o to, či fondy na pomoc, na rozvojovú pomoc a či MDG boli nezmenené, alebo došlo k rekvalifikácii, pokiaľ ide o dlh, ktorý Európska únia ktorým Európska únia chcela znížiť dopad európskej krízy a klimatických zmien na e, rozvojové krajiny. Tu musíme mať jasno, pretože ja nechcem e, byť súčasťou e, nejakého samobičovania sa, ale máme tu jasnú zodpovednosť a musíme byť nekompromisný, chce mať presné čísla, pokiaľ ide o rešpektovanie záväzkov v oblasti financovania aké a ktoré členské krajiny treba ich pomenovať, ktoré členské krajiny dodržali to, čo slúbili v rámci európskeho konsenzu v oblasti rozvoja. Pokiaľ ide o 2010, tak mali by sme na úrovni 0,56 pokiaľ ide o alokáciu PIB a v roku 2011 2015 by sme mali byť na úrovni na 0,7 Takže poukážme na tých, ktorí si neplnia svoje úlohy. Máme tu USA a Kanada, Kanadu, ktorí majú tiež eh, veci, eh, ktoré musia splniť. Takže obmedzil by som sa na tieto otázky. Ďakujem, pán Görenc, pán Deva, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Len niekoľko otázok. Úzko spolupracujeme s OSN, s Jeffrey Sachsom, máme klastre, spojenia, spoločné stretnutia a tak ďalej. Môže prosím niekto predložiť analýzu, prečo sme zatiaľ neboli úspešní a prečo pre Boha niekto predpokladá, že budeme urychľovať, urychľovať, urychľovať a že o 5 rokov sa nám podarí to, čo sme za 10 rokov nedosiahli. Ja potrebujem skutočné, logické, praktické odpovede. Guerrero, sa... Pán Guerrero, máte slovo. Presidenta. Ďakujem pani predsedničke, ďakujem aj Michaelovi Cashmanovi, pani predsednička. Ďakujem Joes aj zastupkyncom OSN za ich prezentáciu. Je tu vlastne centrálna téma v rozvojovom, vo výbore pre rozvoj v, ro, v roku 2010. Ako Michael Cashman vo svojej správe povedal, v roku 2000 sme vyslovili určitý sľub rozvojom krajinám. Nebolo to len sľub, alebo bolo to povinnosť s konkrétnymi indikátormi a s veľmi špecifickým kalendárom. A v roku 2000 sme mali to smerovanie OSN a pred um, pár rokmi, teda rok 2007, sme ešte stále išli týmto smerom, dosť uh, dobrým tempom, ale ktorý, ktoré zrejme nebolo dostačujúce za, roko, za pár rokov. E, ale existuje riziko, že znížime, znížime tú rýchlosť, ale práve vtedy, kedy by sme mali e, to tempo zvýšiť, pretože práve vtedy budeme mať, budeme mať e, tie vývoje, ktoré by, sme mali, ktoré by sme mali realizovať a na to, aby sme zvýšili túto rýchlosť, tak by sa mala Európska únia stať katalizátorom. Aj v rámci OSN my sme dnes schválili v tomto výbore stanovisko, pre výbor pre zahraničné záležitosti v rámci globálnej pozície, pozície ktoré by mala e, Európska únia vniesť na OSN. Myslím si, že e, to všetko súvisí s mileniovými rozvojovými cieľmi. Tento výbor momentálne pracuje na uh, E, správa, ktorú sú pre nás veľmi dôležité, napríklad Franciska Keller, efektívnosť pomoci, koherentnosti pomoci, pretože toto je, má mimoriadne veľký význam pri uh, implementácii ale Kešmenová správa je, to je výzva pre Európsky parlament a to je vlastne potrebné, aby sme zaujali pozíciu pred uh, jarným samitom. Pokiaľ viem, tak teda aj španielské predsedníctvo má veľký záujem na, to, na tom, aby práve z tohto jarného samitu eh, vyšlo jasné stanovisko. Mali by sme k tomu prispieť. Ja samozrejme som sám ochotný spolu s Michaelom vypracovať správu, ktorá by odrážala pozíciu Európskeho parlamentu a ktorá by uh, predstavovala aj pozíciu Európskeho parlamentu ako takého pri vyvinutí a sledovaní mileniových rozvojových cieľov. Pani Sargantini, ďakujem pani predsednička. Dovolte mi, aby som zagratulovala pánovi Kešmenovi k návrhu jeho správy o pracovnom dokumente. Ďakujem mu za tú formuláciu veľmi mocnú, ktorú tam uvádza. Takmer sa to nezdá byť dokumentom Európskeho parlamentu a to sa mi páči. Máte absolútne pravdu, že je na čase konať, že nemôžeme otáľať a preto sa chcem zamerať na to, čo vy nazývate kľúčovými otázkami koherentnosť politiky pre rozvoj. Mne by sa páčilo, keby sme my tu v Európskom parlamente v našom výbore jasne povedali, že MDG, rozvojové ciele milénia, je možné dosiahnuť iba za toho predpokladu, že budeme v našej práci koherentní. Pozrite sa napríklad na minulotýžňové hlasovanie o rybolove. Európsky parlament hovoril o tom, že rybolov, naša politika rybolovu by mala byť v prospech e, rybárov v Európe. No už ja mám pocit, že toto je proti Lisabonskej zmluvy, pod, proti článku 208, podľa ktorého všetko v našej zahraničnej politike, alebo nič z našej zahraničnej politiky nemôže byť e, negatívne pre rozvoj rozvojové krajiny. Takže my sa pekne vyjadrujeme, ale často nie sme schopní dostať našim slovám. Takže pán Kešman, ďakujem vám za túto vašu formuláciu. A ešte mám nejaké otázky, otázky na adresu spravodajcu aj Oxfamu. Moja otázka sa týka rozpočtovej pomoci. Uh, Počula som tu požiadavku, niektorí volajú po 50% rozpočtovej podpory. Podľa mňa rozpočtová podpora je dobrá, ale vždy musí byť ruka v ruke s definíciou. Ja pochádzam z Holandska a moja vláda, naša vláda, preferuje rozpočtovú podporu, ale nie takou formou, ako to robí Európska komisia, pretože Európska komisia nemá žiadne pravidla, žiaden katalóg pravidel keď to takto musím povedať. Takže ktoré krajiny, za akých pravidiel a prečo 50%? Rozpočtová podpora je pre administratívu e, krajiny, ktorá poskytuje tú pomoc lacnou e, verziou, ale to neznamená, že toto je efektívna, účinná pomoc, takže by ma zaujímalo, čo si o tom myslí spravodajca a čo si o tom myslí zastupkynia Oxfamu. Ďakujem. Pán Görens, chcete doplniť nejakú otázku? Áno, zabudol som položiť otázku komisii, keďže práve rozdeľujú tie úlohy v komisii a v rámci Európskej správy. Rád by som vedel, kto medzi komisármi má na starosti koordináciu mileniových rozvojových cieľov. Žiadne ďalšie žiadosti o slovo, tak aby sme reagovali na otázky e, poslancov. Dám slovo našim expertom, teda najskôr pani François Moro, ak chcete niečo doplniť. Áno, ďakujem. Dve minúty, áno. Celkom určite budem reagovať na otázku, ktorá mi bola adresovaná, zdá sa mi jednoduchá, teda my pripravujeme balíček, o ktorom som hovorila pod vedením komisára Piebalksa, teda komisára povereného rozvojom a vzťahmi AKT. Pani Nikola Harrington, dve minúty. V poriadku, takže chcete Chcete hovoriť, pani Harrington? Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Práve som eh, len chcela reagovať na otázky podpredsedu, pokiaľ ide o to, koľko rokov a máme teraz dôkazy, že týka sa to teda špecifických programov a špecifických miest a ide o to, aby sme sa poučili o to, čo bude stáť to opakovanie na iných miestach. Veľmi sa, radi sa s vami podelíme, pokiaľ ide o tie skúsenosti e, v špecifických oblastiach, kde sme dosiahli pokrok. Pani Irene Millero, dve minúty. Ďakujem. Musím povedať, že hovoriť o neúspechu v tejto fáze sa mi veľmi nepáči pretože tieto opatrenia sa dajú prijať a prečo nemôžeme urobiť za 5 rokov to, čo sa nám nepodarilo urobiť v minulosti, tak v prvom rade preto, lebo máme viacej skúseností a potom e, pracovali sme len v tých naliehavých prípadoch a pokiaľ ide o e, záchranu finančných systémoch, to je situácia z dnešného roka, tak môžeme na to efektívne reagovať Potrebujeme rešpektovať naše záväzky e, a takisto aj politiku súdržnosti. V minulosti sme to e, vždy nerobili. Teraz máme príležitosť veci zlepšiť a vytvoriť tlak. E, rozpočtová podpora, súhlasíme, že sú tu určité podmienky pre dobrú rozpočtovú podporu a niektoré nástroje, ktoré treba zaviesť, ale máme skúsenosti a môžeme citovať konkrétne príklady. E, je to nástroj, ktorý najlepšie reaguje na program efektívnosti, umožňuje preto, aby pomoc bola zosúladená, aby to bolo efektívne, aby sa pomáhalo cieľovým krajinám, aby sa budovali vládne kapacity, kapacity teda správneho riadenia. Máme rozličné príklady, ako môže fungovať e, rozpočtová podpora. Tých 50 každé percento je súčasťou e, Európska únia za súčasných okolností by bola adekvátna e, na úrovni tých 50% by to bolo adekvátne. A ešte na záver, niekedy sa zdá, že hovoríme o MDG zo severskej perspektívy. 23. marca tu v parlamente bude udalosť, ktorú pod vedením pána Cashmana ide o Aid Women, teda e, ide o ženy, ktoré prichádzajú z južných krajín, krajín. Bude sa hovoriť o dopad krízy na tieto krajiny. Chcela by som vás pozvať, aby ste si vypočuli to, čo vám e, môžu povedať ľudia z juhu a čo by potrebovali, aby Európska únia urobila. Pán Cashman, máte slovo na to, aby ste urobili záverečné, mm, aby ste mm, urobili záver. Ďakujem všetkým účastníkom eh, dnešného popoludňa za ich myšlienky. Zdá sa mi, že všetci ideme tým istým smerom, tou istou cestou. Chcel by som ešte povedať niekoľko vecí komisia a ostatní. Naša politika má dopad na rozvojové krajiny. Niektoré výbory, ktorých som súčasťou, napríklad energia, plnohospodárstvo, životné prostredie, zdravie, imigrácia, rybolov a zahraničné veci samotné, všetky tieto oblasti majú dopad na rozvojové krajiny a preto potrebujeme raz navždy skončiť s chudobou a nedostatkom. Nemôžem si robiť zásluhy v súvislosti s touto správou, pretože táto správa bola urobená na základe mnohých stretnutí. Ďakujem všetkým, ktorí urobili svoju prácu. A sú tu záväzky. My sme iba bábkami v jednej hre. My sme kombináciou. My sme rozhodnutí niečo dosiahnuť. Čiže buďme úprimní, hovorme o dotáciách na nadprodukciu, ktorá ide na úkor rozvojových krajín a vlastne ich uvrhne naspäť do chudoby. Dohoda v oblasti rybolovu je jedno, ktoré členské krajiny sú toho súčasťou. Všetko toto je dôležité nemorálnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky na jednej strane a na druhej strane hovoríme, dosiahnime to e, mileniové rozvojové ciele. To jednoducho nie je možné. Ďakujem pani Harrington za jej zaangažovanie a za to, že hovorila o nevyhnutnosti dodržiavať naše záväzky na zrýchlenie zmien Vždy kladieme ťažké otázky, ale chceme dosiahnuť rovnaké ciele. Áno, záväzky e, e, ODA musia byť dosiahnuté a súhlasím s pánom Gorencom, že musíme pokročiť v tom bode 7% HDP a zároveň pomenovať tých, ktorí si neplnia svoje záväzky a povinnosti. Snažím sa ísť e, cez tie poznámky čo e, najrychlejšie, takže sa ospravedlňujem tlmočníkom. Áno, pomoc za obchod. Chceme byť v roku 2015 Chceme dosahovať naše ciele a Európa je najväčším prispievateľom v oblasti oficiálnej rozvojovej pomoci. Musíme tam mať silný hlas. Oxfam, ďakujem za vaše príspevky, ďakujem za vaše materiály. So všetkým súhlasím a teším sa na našu spoluprácu. Pán Görenc, ešte raz, máte pravdu, áno, robíme našu časť práce, ale čo USA a Kanada a ostatní, ale buďme príkladom, nechajme, nech história, nech, nech, nech tá je e, nositeľkou týchto, e, týchto zmien. A pokiaľ ide o Afriku, tu nedošlo k žiadnemu zlepšeniu. Dieťa v Bruseli by mohlo byť dieťaťom v Afrike, v Ázii alebo v Latinskej Ameriky alebo v Birminghame. Je to univerzálnosť toho, čo sa udeje jednému, že by sa to mohlo stať veľmi ľahko niekomu ďalšiemu a preto musíme ísť vpred. A Riky, ďakujem za pomoc, ďakujem za vašu zaangažovanosť. E, v... Som si vedomý, že španielske predsedníctvo chce uspieť v tejto oblasti, ale oni musia sa potýkať s váhajúcimi členskými krajinami, ktoré už ho, teraz hovoria, môžeme si dovoliť urobiť tieto záväzky vzhľadom na hospodársku krízu, na klimatické zmeny, ale hospodárska kríza je pre nás príležitosťou, aby sme začali odznovu, aby sme hľadali inovácie, pokiaľ ide o finančné toky, dodatočné e, prostriedky, transakcie, zabezpečiť, aby krajiny, ktoré potrebujú túto pomoc, aby sa tieto prostriedky dostali k tým, ktorí ich naozaj potrebujú. A Judith, ďakujem, teda pani Sargentini, ďakujem za vaše zaangažovanie sa. Myslím si, že pokiaľ ide o rozpočtovú podporu, tak túto otázku sme zodpovedali. Rozpočtová podpora ak by toto bol e, veľmi dobrý nástroj, veľmi dobrá odpoveď, tak by sme to už pred rokmi použili, ale musíme možno prostredníctvom rozpočtovej pomoci zabrániť duplikáciám a môžeme zmocniť tie krajiny, ktoré to potrebujú, v tom, aby mali e, e, riešenie. Bez nich e, sa nám nepodarí uspieť. Ďakujem všetkým kolegom a na záver chcem povedať, že je privilégiom mať túto zodpovednosť, túto veľkú zodpovednosť za túto správu. Ďakujem. My... Prepačte, že moja vlastná krajina nesplnila svoje záväzky, je mi to veľmi ľúto a mm, našich ministrov a ostatných teda budeme sa s nimi musieť spolu porozprávať. Ďakujem vám všetkým a teraz prejdeme k k nášmu programu. Teraz je to bod 5, ktorý nás čaká. Ide o návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa mení nariadenie 1934-2006 <clears throat> rady. Ide o vytvorenie finančného nástroja pre spoluprácu s priemyselnými krajinami a ostatnými krajinami s vysokými príjmami. Nedostali sme žiadne písomné pozmenujúce návrhy k správe pána Devu, ale spravodajca navrhol niektoré ústne zmeny v súvislosti s diskusiami, ktoré prebehli v ostatných výboroch a v AFETE a v INTE. Už ste dostali písomne návrhy pozmenujúcich návrhov nášho spravodajcu, keď e, by tu teda boli, neboli nejaké výhrady, môžeme prejsť k samotnému hlasovaniu podľa hlasovacieho zoznamu. Takže Prvý článok 1, 3 je stiahnutý. Článok 2, článok 1, ústny pozmenujúci návrhov, navrhnutý spravodajcom. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Článok 1, bod 30 Ústny pozmeňujúci návrh 2 spravodajcu. Kto je za? Proti? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Článok 1, bod 3D, ústny podmenujúci návrh spravodajcu. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Takže záverečné hlasovanie o stanovisku spolu s poznaniujúcimi návrhmi. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Jednohlasne. Pani predsednička, niečo sa pokazilo, niečo nie je správne. Možno. Dobre, takže toľko k tejto časti. Teraz odporúčania rade, pokiaľ ide o 65. stretnutie generálneho zhromaždenia OSN, ide o správu pána Gerera. <clears throat> Takže odsek A. Odsek A. Pozmenujúci návrh 2. Ústny pozmenujúci návrh spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Pozmenujúcemu návrhu číslo 2 prijatý. Teď ďalej pozmenujúci návrh číslo 1 Schneiber Jastram. Kto je za? Nie, tento odpadá. Dobre, takže pozmeňujúci návrh číslo 3. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Odsek A 4 za ústný pozmeňujúci návrh číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh číslo 5. Kto je za? Takže ústny pozmeňujúci návrh číslo 4 najskôr. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 5 vypadáva, pretože štvrtý bol prijatý. Pozmenujúci návrh číslo 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Návrh číslo 7. ktorý sa stane odsekom DA a k 6. 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmienujúci návrh 8. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Hlasujeme o stanovisku ako s, s týmito zmenami ako celok, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijaté. Jednohlasne. Teraz e, budeme hlasovať o dôsledkoch globálnej finančnej krízy na rozvojovej kríz Prepačte, pani predsednička, možno by sme mohli hlasovať unblock. Unblock až po odsek 5, prvá strana. Nie, nie je to možné. Možno predsa len. Takže celá prvá strana až po odsek 4. Až po odsek 4. Takže pozmeňujúci návrh 17, 18, 19, 21, 22. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 23 a 24. 23 vypadáva, takže 24. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Kompromis 1. Kto je, je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmenujúci návrh 2. Kto je za? Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Musíme to zapakovať. Takže ústny pozmeňujúci návrh číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmenujúci návrh 26 vypadáva. 27 je stiahnutý, 28 28 vypadáva 29. Dvadsaťdeväť, teda kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijaté. Ústny pozmenujúci návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Prijaté. 30 vypadáva, 31 tiež. Ďalej. Ústny pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Proti? Držal sa? Prijatý. 30 vypadáva 33. Kto je za? Proti? Držal sa? Prijaté. 34. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Kompromis 2. Kto je za? Proti? zdržal sa, prijaté. 36, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 37, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 38, kto je za, proti, Zdržal sa? Zamieta sa. 39. Hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa. Kompromis 3. Kto je za? proti, zdržal sa, príjma sa. 41, 42, 43, kto je za, proti, zdržal sa, zamieta sa. Ústny pozmenujúci návrh 5, kto je za, proti, zdržal sa, Príjma sa. 45. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa. 46. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Príjma sa. 48. Kto je za? Proti? Držal sa. Zamieta sa. Ústny pozmenujúci návrh 7. Kto je za? Proti? držal sa? Príjma sa? 50. Kto je za? Proti? Zamieta sa? 51. Kto je za? Proti? Zdržal sa? príjma sa. Kompromis 4, kto je za? Proti? Zdržal sa? Príjma sa. 53, kto je za? Proti? Zdržal sa? Príjma sa. 54, 55, kto je za? Proti? Zdržal sa? Príjma sa. 58. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa? 59 za? Proti? Zdržal sa? Príjma sa? 60. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Príjma sa? 61 za? Proti? Zdržal sa? Príjma sa? 62 za. Kto proti? Zdržal sa? To musíme prepočítať. Takže kto je za 62? Proti. Áno, zamieta sa. Ústny pozmeňujúci návrh 8 to je za? Proti? Zdržal sa? Príjma sa. 64. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa. Takže zopakujeme to. 64 za, proti. Takže zamieta sa 10 k 11. Teraz 66, kto je za? Proti? kto sa zdržal, zamieta sa. Ústny pozmeňujúci návrh 9 za, proti, zdržal sa, príjma sa. 68 stiahnutý. Ústny pozmeňujúci návrh 10 za, proti, zdržal sa, príjma sa. 70 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 71 za, proti, zdržal sa, príjma sa. 72 za, proti, zdržal sa, príjma sa. 73 za, proti, zdržal sa, príjma sa. 74 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 75 za, proti, zdržal sa, príjma sa. 76, kto je za, proti, zdržal sa, príjma sa. 77 za, proti, zdržal sa, prijat, prijaté. 78, hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa. 80, kto je za? Proti? zdržal sa, prijaté. 9, úvodné ustanovenie, kto je za, nie, amblok. až po 12. Od 9 až po 12. Kto je za? Proti? Držal sa? Prijaté. Takže 13 za, proti, držal sa, zamieta sa. Ústny pozmenujúci návrh 11 za, proti, zdržal sa, prijaté. Ústny pozmenujúci návrh 6 za, proti, zdržal sa, prijaté. Takže potom amblok od 16 až po koniec, teda po osmičku. Nie, len po trojku. Od 16 po osmičku, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Ďalej. Jedna, dva, tri, teda unblock, to je za, proti, zdržal sa. Takže tri prvé sú prijaté. Odsek 4 za, proti, zdržal sa. Prijaté. Odsek 5. Inta. Môžeme od 5 po 8, od 5 po 7. Amblok to je za, proti, zdržal sa, prijaté. Ďalej prejdeme k ekonu. Takže ekon, prvý odsek, to je za, proti, prijaté. Druhý odsek, za, proti, zdržal sa, zamieta sa. Trojka, možno by sme mohli až e, urobiť e, hlasovanie unblock až po, až po 6, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Odsek 7 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. Ďalej osmička za, proti, prijaté. Odsek 9. Kto je za? Proti. Zdržal sa prijaté. Odsek 10, možno od 10 po 13. Nie, nemôžeme. Takže len 10. Kto je za? Proti? Držal sa. Prijaté. 11 za. Proti? Držal sa. Prijaté. 11. Sme urobili 12 za. Proti? zdržal sa, prijaté. 13 za, proti, zdržal sa, prijaté. 14, hlasovanie po častiach, prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa, prijaté. Druhá časť, za, proti, zdržal sa, zamieta sa. Od 15 po 18, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 19 za, proti, zdržal sa, prijaté.

Zdržal sa. Prijaté. 22 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. 23. EPP požiadalo o hlasovanie po častiach. Takže odsek 23 s vyčerknutím slova rights. Poprosím sekretariat, aby prečítal oba návrhy. Takže prvá časť bude hlasovať o celom oceku bez slow rights a druhá časť hlasujeme o slove rights. Dobre? Tak mohli by ste slova dať do príslušného kontextu? Prečítam tú vetu, bod 23. Efforts for public health, in particular sexual and reproductive health rights –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 A potom budeme hlas. Že prvá časť, kto je za? Druhá časť so slovami rights. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijaté. 24. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Odsek 25. Za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa. Odsek 26. kombinácii s pozmenujúcimi návrhmi 70 a 71. Kto je za? Prijat... To je za, proti, zdržal sa, prijaté. 27 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 28 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 29 za, proti, zdržal sa, zamieta sa, 30 za, od 30 po 35 amblok, dobre. Takže od 30 po 34 amblok za, proti, držal sa, prijaté, 35 za, proti, zdržal sa, prijaté. Teraz hlasujeme o konečnom texte s príslušnými zmenami, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Výborne. Takže teraz budeme hlasovať o rozpočte 2011, časť 3, komisia, vedúca línia pre rozpočet 2011. Takže odsek 2, pozmeňujúci návrh číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Odsek 3. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Myslím, že je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 4, kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa. Návrh číslo 5, ústny pozmeňujúci návrh, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Takže k stanovisku s týmito zmenami. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Myslím, že sme sa dostali na koniec. Teraz ešte dátumy. Mám tu dve. Ďalšie hlasovanie ide k absolutóriu, o absolutórium. Európsky rozpočtový fond 789, správa pána Michela. Tam nie sú žiadne pozmenujúce návrhy, takže budeme hlasovať o stanovisku. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Dobre, takže dv- tieto dva, dve posledné hlasovania neboli na programe. Práve som na to prišla tak ako vy, ale sekretári sekretariat žiada, či súhlasíte, že budeme dnes hlasovať k absolutóriu, pokiaľ ide o správu pána Michela. Tam nie sú pozmenujúce návrhy, čiže súhlasíte s tým v poriadku, takže kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. A druhá, druhé hlasovanie je o, o absolutorium k všeobecnému rozpočtu časť 3 komisia, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Ďakujem vám. Dátumy našej budúcej schôdze Pán Görenc, chcete ešte niečo povedať? Áno, mám otázku v súvislosti s absolutórium k Európskemu rozvojovému fondu. Aká je hodnota nášho hlasovania, keďže Európsky rozvojový fond e, nie je rozpočtovo pokrytý? Sekretár mi našepkal odpoveď. My nemáme rozpočtovú kontrolu, máme právomoc udeliť absolutórium komisii pre výkon. Od, ak udelíme absolutórium komisii, tak komisia tým pádom dostane absolutórium alebo musí dostať ešte takéto absolutórium od členských krajín, ktorí jej zverujú tento mandát. Komisia je zodpovedná za administratívu Európskeho rozvojového fondu, takže komisia je tým pádom e, tá, ktorej sa udeluje absolutórium. Naše budúce stretnutie sa uskutoční v Bruseli 16. marca o Eh, pol šiestej a 17. marca od 9. do 18.30. Takže skončili sme. Príjemný večer vám všetkým.